Welcome to the second... Vítam vás eh, na druhej časti dnešného zasadnutia Výboru pre zamestnanosť. Začneme výmenou názorov e, e, s pani Lilianou Iva, I, Ivanovou, ktorá je, tu zastupuje Európsky dvor e, auditorov. A ona je tu preto, lebo sme chceli, aby podrobnejšie hovorila o osobitnej správe, o prvých krokoch, ktoré sa urobili v implementácii e, programu Záruka pre mladých ľudí Európskej únie. Prvé kroky, ktoré sa spravili, rizika vykonávania sú však pred nami. Takže e, táto záruka pre mladých úzko súvisí s iniciatívou pre zvyšovanie zamestnanosti v Európskej únii. Takže my vás Srdečne vítame pani Ivanová a môžete sa ujať slova. Ďakujem, pani predsednička. Je pre mňa skutočne veľmi veľkým potešením, že som tu a je e, to už po druhý krát, čo e, tu prezentujem e, túto správu, predtým to bolo vo výbore pre rozpočet a to je signál veľkého významu, ktorú parlament a váš výbor príkladá tejto otázke zamestnanosti. Problém zamestnanosti mladých to je niečo, čo azda nemusím vysvetľovať podrobne. Záruka pre mladých spoločne s iniciatívou pre zamestnanosť mladých. E, to vytvorila Európska únia, aby využila všetky možnosti na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, aby tak mohli prispieť svojim dielom k spoločenskému blahu. Je to pomerne drahá, drahý systém, ale nemáme alternatívu lebo ináč by sme museli znášať veľké socioekonomické náklady, ktoré súvisia s vyplácaním dávok v nezamestnanosti, e, s nižšími e, daňovými príjmami a podobne. 153 miliard eur ročne by to bolo 1% vyššie 1% e, HDP Európskej únie je to teda dôležitá otázka vo väčšine členských štátov a my sme museli zareagovať už v tej začiatočnej fáze, tak aby sme e, vás aj informovali včas o tom, aký pokrok nastal v, tejto, v tomto systéme. My by sme ako auditori chceli poskytnúť objektívne hodnotenie, ktoré je užitečné aj pre ďalšie zlepšenie toho systému, tak aby fungoval ešte rýchlejšie. Ja plne súhlasím s vyjadreniami počas rozprávy na rade a e, táto záruka pre mladých, e, ktorú podporujeme v rámci iniciatívy zvyšovania zamestnanosti, nie je cieľom samým o sebe, samotným o sebe, ale treba to prepojiť s rôznymi opatreniami. Táto záruka pre mladých znamená krátkodobú podporu pre E, mladých a takisto aj dlhodobejšie e, štruktúrálne reformy, e, napríklad ktoré sa týkajú vzdelávacích systémov a podobne, aby sa zamedzilo tomu, že na mladých ľudí jednoducho pozabudneme. A útvary komisie teda podporujú členským štátom poskytujú členským štátom e, potrebnú podporu pri implementácii e, a upozorňujú aj na prípadné rizika pri implementácii tohto systému. My sme zistili, že celkovo komisia poskytla adekvátnu a včasnú podporu členským štátom pri realizácii tej, tejto schémy pre zamestnanosť mladých a riadi sa aj e, odporúčaniami rady Komisia poskytla usmernenia členských štát, členským štátom na vytvorenie týchto schém do 5 mesiacov, vykonala aj e, komplexné a včasné hodnotenie e, e, implementácie týchto mm, programov záruky pre mladých. Ale na druhej strane nezaoberala sa niekoľkými aspektami ktoré e, sú v textoch rady, to znamená digitálne e, a IKT schopnosti a vzájomné učenie. A e, Všetky členské štáty revidujú svoje národné plány podľa hodnotenia komisie. My sme identifikovali tri hlavné rizika pri implementácii záruky pre mladých pokiaľ ide o adekvátnosť financovania, eh, žiaducu eh, kvalitu ponúk pre mladých ľudí a to, ako komisia monitoruje a na, eh, aké správy predkladá o tejto záruke pre mladých. Takže tá, ten odhad financovania e, je skutočne potrebné definovať vrátanie dostupných zdrojov na financovanie e, tohto, tohto e, systému. Ten začiatočná investícia na začiatku na roky 2014 bude 24 24 miliónov eur. Ehm, ide tu aj o štruktúralne reformy v oblasti vzdelávania, e, odbornej prípravy. No a my sme zistili, že nie sú presne odhadnuté náklady na e, špecifické opatrenia na e, záruku pre mladých a len, niek- len niektoré štáty poskytli informácie o nákladoch na štruktúrálne reformy, niektoré E, napríklad vôbec neposkytli e, predpokladané náklady e, na tie vnútroštátne reformy. Potom komisia nevykonala ešte pred navrhnutím záruky pre mladých posúdenie vplyvu. Medzinárodná organizácia práce odhaduje má teda k dispozícii e, určité údaje a e, na roku 2012 ten odhad bol 21 miliard eur. Ale to je len čas toho celkového e, programovacieho obdobia. Takže ide tu o informácie, ktoré sa týkajú celkových nákladov počas celého trvania e, toho programu, e, ktorý sa týka mladých nezamestnaných ľudí v Európe. Druhé riziko súvisí s nedostatočnou definíciou dobrej kvality. To je vlastne kľúč k hodnoteniu e, záruky pre mladých. E, podľa rady by eh, do 4 mesiacov všetci mladí ľudia na to roku 25 eh, rokov veku mali dostať nejaké zaujímavé, dobré pracovné ponuky po ukončení školy, ale nie je tu uvedené presne, čo to znamená kvalitná ponuka práce. Eh, my sme toho názoru, že kvalita na ponuky, pracovnej ponuky je kľúčová je to trvanie, typ zmluvy, odmena e, za prácu a tak ďalej. To sú tie kľúčové ukazovatele a je riziko, že mladým ľuďom sa bude ponúkať e, zamestnanie, ktoré v zásade nezlepší ich výhľady do budúcnosti. Okrem toho, táto situácia môže viesť k nedôslednej implementácii e, v rámci členských štátov Európskej únie. No a po tretie, Riziko súvisí aj s monitorovaním a predkladaním správ a s tým príslušným rámcom pre e, záruku pre mladých. Na tom sa ešte stále pracuje. Aby sme mali teda jasnú predstavu o záruke pre mladých, tak by všetky opatrenia mali byť monitorované, aby sme mohli k tomu všetkému pristupovať proaktívne, aby to skutočne bolo pre mladých ľudí účinné takže do, toho, do tej celkovej koncepcie neboli zabudované tieto postupy pre predkladanie správ. Samozrejme, existujú rôzne postupy na predkladanie správ e, v rámci európskeho semestra alebo výboru pre zamestnanosť e, na rade. A v dobe vykonania auditu podľa odporúčania rady sme zistili, že sa neplánovalo predkladať správy o tomto monitorovaní Európskemu parlamentu, Avšak neskôr po zverejnení našej správy sme s potešením konštatovali, že komisia sa rozhodla e, predkladať správy aj Európskemu parlamentu. Na záver by som chcel pove- chcela povedať niekoľko slov o našich odporúčaniach. Na základe našich zistení sme e, e, definovali tri odporúčania, ktoré podľa nás pomôžu k efektívnemu e, implementovaniu záruky pre mladých. Poprvé ide o financovanie. Členské štáty by mali poskytnúť jasný a celko ucelený prehľad nákladov a všetkých plánovaných opatrení, ktoré sa týkajú zvyšovania zamestnanosti mladých e, v rámci záruky pre mladých, tak aby komisia mohla posúdiť, aké sú celkové potreby na financovanie. Ďalšie odporúčanie je zlepšiť povahu a kvalitu ponúk. Komisia by podľa nás mala e, vytvoriť, definovať e, kvalitatívne ukazovatele, ktoré sa týkajú pracovných miest, ale aj e, vzdelávacích a učňovských systémov tak, aby bolo možné hodnotiť e, túto e, iniciatívu pre mladých a potom napokon sme odporúčili komisii, aby zaviedla systém monitorovania komplexnej povahy e, pre záruku pre mladých, pokrývajúce štruktúrálne reformy a individuálne reformy cieľené a takisto odporúčame, aby sa tieto výsledky nahlasovali aj e, rade, a nielen rade, ale aj Európskemu parlamentu. Ako som už povedala, my všetci dúfame, že záruka pre mladých bude úspešná a že všetky inštitúcie Európskej únie spoločne s členskými štátmi urobia maximum, aby sa to realizovalo, aby sa to realizovalo rýchlo. Takisto chcem využiť príležitosť, aby som poďakovala komisii za konštruktívny prístup a spoluprácu počas auditu a samozrejme e, e, opäť chcem poďakovať pani predsednička vám a všetkým e, poslancom za pozvanie a teším sa na vaše pripomienky a otázky. Ďakujem vám. Ďakujem za tieto úvodné slova a samozrejme členov, poslanci budú mať možnosť pýtať sa Začneme spravodajcami a tieňovými spravodajcami pre e, túto iniciatívu pre mladých. E, takže e, pani Morán Šajcie, prosím. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem e, a pani spravodajkyni za to, že nám prišla oznámiť, aké sú výstupy tieto, tejto zaujímavej štúdie. Váš pohľad na e, túto záruku pre mladých, treba povedať, že správa je veľmi zaujímavá. E, je teda takisto zaujímavý. Mám niekoľko pripomienok, už sme nakoniec mali možnosť o tom čiastočne hovoriť a týka sa to určitého prehlbenia ktoré by sme mohli urobiť spoločne a ktoré by celý ten režim ešte vylepšilo. My hlavne konštatujeme v teréne to, že tu panuje pomerne veľký zmetok vrátane tej najvyššej úrovne a samozrejme aj priamo v teréne. A Záruka pre mladých e, a iniciatíva pre zamestnatnosť mladých, e, to sú dve veci, jedna na jednej strane, jedna na druhej strane. To, to je bohužiaľ e, škoda, lebo tá komunikačná stratégia šéfov štátov a vlád pre iniciatívu mladých vlastne tak trocha ubrala alebo inými slovami pohltila ten náš hlavný cieľ, totiž aby e, Európsky sociálny fond bol zameraný najmä na mladých nezamestnaných ľudí. Ide teda o to, aby sa to nasmerovalo na tie regióny, kde sú e, mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov a kde ich nezamestnanosť je viac než 25 A to je cieľ, ktorý sa teraz trocha stráca a to je škoda. Domnievam sa, že Prvá vec, pani kolegyňa, je zabezpečiť správnu komunikáciu týkajúcu sa e, tej zásadnej politiky. E, ja už sa teraz sama začínam trošku priesť. Ide ale o to, aká je politika Fondu pre záruku pre mladých na jednej strane a posilnenie iniciatívy e, pre zamestnanosť mladých na druhej strane. Treba, aby sa to oddelilo, lebo Ináč je to veľmi skutočne veľká škoda. U nás, napríklad u mňa v regióne, tí nositeľia projektov vlastne nevedia, ako sa majú vymedziť v rámci týchto dvoch politík. No a komunikácia, ktorá sa týka iniciatívy pre zamestnanosť mladých, e, trocha dusí alebo trocha zatláča do úzadia tú záruku pre mladých. To je prvá vec e, a potom by som ešte chcela takisto e, počuť vašu reakciu e, ohľadne nutnosti projektov. Ja chápem, e, že chcete, aby sme dbali na primerané finančné využitie tých prostriedkov a správne využitie finančných zdrojov. To je samozrejme pochopiteľné ale dnes, ako sa mi zdá, chýbajú najmä projekty. To už nakoniec trvá vlastne niekoľko rokov a už pred niekoľkými rokmi sme začali mm, rokovať o tom Európskom sociálnom fonde so zárukou pre mladých a projekty jednoducho e, chýbajú. To je ten druhý bod. Ako by sme mohli všetci spoločne stimulovať vznik takýchto projektov. A tretia vec, na ktorú chcem upozorniť, je, možno si spomeň, e, spomínate, že sme veľmi bojovali za to, aby v rámci sociálneho fondu bolo 20, 20 vyčlenených na boj proti chudobe. Chudoba najmä mladých, e, hovorí o tom aj analýza finančného rámca, e, tak tu by skutočne bolo vhodné identifikovať tie projekty, ktoré sú práve nasmerované na boj proti chudobe mladých. Chudoba by teda mala byť predmetom. A ja si veľa od tejto diskusie slubujem. Vy ste povedali, že táto politika bola, alebo že sa stále vyvíja Nuž, e, keď sa na to pozriete priamo e, v skutočnosti, v teréne, tak e, vidíme, že sa ešte len začína učiť chodiť, tak povediať. Spracovali sme zároveň rôznymi rýchlosťami. Na úrovni inštitucionálnej sme chceli veci posunúť dopredu a to rýchlo. Ja to vítam, pracovali sme usilovne aj smerom na Európsku komisiu a radu, ale zároveň sa trocha ocitla pasivite, otázka tej miestnej a strednej úrovne, tam treba podľa mňa tiež robiť krok dopredu. Ja súhlasím s vašou analýzou toho, čo e, rôzne stáže a podobne ponúkajú. A keď čakáte, e, čakáte na definíciu toho, teda, ako by mala byť definovaná kvalita, tak tam ja to vnímam tak, že to pravdepodobne nemôže byť e, tá istá definícia pre všetky kategórie mladých ľudí. Máme mladých ľudí, ktorí prichádzajú na trh práce bez kvalifikácie a na druhej strane sú to ľudia, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie, ukončené vysokoškolské vzdelanie, tak samozrejme títo ľudia asi nemajú úplne rovnaké očakávania, nemôžeme na nich uplatňovať e, rovnaké meradla. A vzhľadom na rôznorodosť týchto mladých ľudí a rôzne kategórie mladých ľudí, ktorí by mohli využiť tieto rôzne produkty, tak je potrebné e, k tomu pristupovať e, aj hodnotiť aj tých politik, e, tie, tie politiky zhovievavo. Sú to politiky, ktoré predstavujú beh na dlhú trať a v náročnom teréne. Ďakujem. Ďakujem. Takže teraz tieňoví spravodajcovia. Pán Benifaj, SND, prosím. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj e, dvoru auditorov, pani Ivanovej, za publikáciu a za prezentáciu to, tejto správy. Určite je e, to potrebné práve vo chvíli, keď sa začal plniť eh, jeden z najviac ambicióznych programov na boj proti nezamestnanosti mladých. To znamená, je potrebné vedieť, čo funguje a čo nefunguje. Eh, dvor auditorov je nezávislý orgán a preto tá jeho reflexia je skutočne ešte viac organická a eh, zároveň tie závery môžu byť interpretované aj v politickom svetle. Záruka pre mladých, e, myslím, že skutočne niečo, čomu tento dokument, ktorý pred sebou máme, určite dobre slúži. Potrebujeme e, mať jasno, pokiaľ ide o opatrenia prijaté v členských štátoch, o tom, ako sa využívajú európske fondy. Potrebujeme komplexný systém monitorovania na európskej úrovni na kontrolovanie efektívnosti tohto nástroje a treba dôsledne e, trvať na tom, aby sa tá záruka skutočne realizovala. E, aby sme zamedzili riziku, aby sa rôzne stáže a podobne e, zmenili na vlastne nejaké neisté pracovné zmluvy, aby sa to nezneužívalo, aby sa to nakoniec netransformovalo takýmto nežiaducím spôsobom ale zároveň treba upozorniť na to, že sa stále nedarí meniť mieru nezamestnanosti eh, mladých ľudí, konkrétne v NEC. Eh, moja krajina je príkladom tohto fenoménu. U nás je stále nezamestnanosť mladých veľmi vysoká napriek všetkým snahám. Záruka pre mladých nemá sama o sebe vytvárať nové pracovné miesta. Okrem všetkých ďalších zdrojov, ktoré Európa ponúka, treba využiť hospodársky rast v strategických oblastiach, rozvoj infraštruktúr digitálnych komunikácií a podobne. Jednoducho e, priemyselná európska politika. Musíme sa snažiť maximálne zvyšovať efektivitu tohto mechanizmu, aby sa e, dosiahli e, tie e, výsledky, ktoré od neho možno očakávať, ale takisto treba riešiť nadmernú byrokraciu a to jednak tú, ktoré čelia mladí aj firmy. Mladí ľudia mnohí nepoznajú ani a nevedia o existencii tejto záruky pre mladých a preto všetky verejné a politické e, orgány by e, mali aj e, týmto smerom vyvinúť snahu. Komisia členské štá- a členské štáty preukázali politickú vôľu investovať do mladých ľudí Eh, jednak eh, tým, že sa financuje záruka pre mladých a eh, mm, iniciatíva pre zamestnanosť mladých. To súvisí aj s diskusiou o viacročnom finančnom plán. V rámci, aj v rámci neho by mala byť táto snaha o zamestnanosť, iniciatíva o zamestnanosť zabezpečená. Ďakujem. Chcem veľmi pekne poďakovať pani Livanovej za, za túto správu. Myslím si, že je veľmi, veľmi dobrá a potrebná, pretože tak, ako už bolo povedané, nie vždy je všetko jasné. A obávam sa, že to nie je jasné aj veľakrát členským krajinám. Ja som zo Slovenska a aj podľa tejto správy, aj podľa možnosti komunikovať so slovenskými orgánmi viem, že máme veľké resty, čo sa týka dobrého využitia týchto finančných prostriedkov, čo sa týka monitorovania, čo sa týka predkladania vôbec potrebných, potrebných eh, dokumentov, ako napríklad boli implementačné plány. A, eh, takže chcem aj ja osobne na tom ďalej spolupracovať s našim ministerstvom práce sociálnych vecí, aby naozaj um, finančné prostriedky, ktoré teraz Slovenská republika bude môcť využívať, sa využili rozumným spôsobom pretože si myslím, že toto je možno posledná šanca, ako zachrániť jednu generáciu ľudí, mladú generáciu ľudí, ktorí Um, veľmi dobre vieme, že, že v prípade, že mladý človek si nájde prácu do nejakého času po ukončení štúdia, tak uh, potom uh, bude mať veľké, veľké problémy uh, v budúcnosti vôbec sa zamestnať, pretože nikdy nezíska pracovné návyky. A samozrejme, tým bude trpieť nielen on, ale aj celá spoločnosť. Um, tak, ako už aj bolo povedané, e, tie doporúčania alebo odporúčania, ktoré ste urobili na záver, môžeme sa s nimi len stotožniť. Možno by som sa zastavila aj ja pri tom jednom, o ktorom ste hovorili, a síce, že treba zlepšiť kvalitu ponuky. Tu sa zhodujem aj s tým, čo povedala pani poslankyňa Mohan Šachtie, že asi by bolo uh, nie celkom vhodné snažiť sa urobiť nejakú jednotnú alebo iba jedinú definíciu toho, čo je tá kvalitná, kvalitná ponuka, lebo z toho, čo ste hovorili, tak ste naznačili, aké kritéria by to asi mali byť ale možno by bol priestor e, rozprávať sa o tom širšie, pretože naozaj kvalifikácia mladých ľudí je odlišná a tomu by mala byť prispôsobená aj tá ponuka. A samozrejme sa nebavíme len teda o pracovných miestach, ale možno aj o tých rôznych um, rekvalifikačných kurzoch alebo iných nástrojoch, ktoré môžu dopomôcť mladým ľuďom sa zamestnať. Čiže možno, ak by ste ešte vy mohli bližšie povedať k tomu, aká je tá vaša predstava o, o, o tom, ako by mali vyzerať tieto, tieto um, kvalitné ponuky aj v tej, tej širšej oblasti. A samozrejme uh, chcem, chcem zdôrazniť potrebu dôslednejšieho a dôkladnejšieho monitorovania efektivity vynaloženia týchto finančných prostriedkov, pretože e, naozaj sme toho svedkami nielen pri týchto programoch, ale žiaľ aj ďalších, že veľakrát finančné prostriedky nie sú použité rozumne, efektívne, sú vyslovene len vyhodené do koša a myslím si, že, že by to bola veľká škoda, kebyže aj v tomto programe e, nedojde k naplneniu tých cieľov, ktoré sme si dali, aby sa znížila nezamestnanosť mladých. Takže v tomto aj naďalej e, dúfam, že aj náš výbor e, prispeje k tomu, aby sme e, lepšie strážili peniaze európskych daňových poplatníkov. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, Martina is not here. Ďakujem, Martina Glajová tu nie je. Vy tu zastupujete skupinu ALDE? Áno. Ja ale nemám s Martinou žiadnu dohodu, že by som hovorila v jej mene alebo v mene skupiny, ale len niekoľko e, bodov. Potrebujeme určité kritériá, napríklad mieru nezamestnanosti mladých. Tieto čísla boli prezentované aj v správe komisie, čiže implementácia týchto um, opatrení sa bude diať, ale nie je jasné, aké sú tam súvislosti v širšom ekonomickom a sociálnom kontexte. Napríklad nemôžeme na základe imigrácie očakávať, že by sa táto situácia zlepšila. A ja som z Estónska. Máme nižšie percento nezamestnanosti mladých, najmä kvôli tomu faktu, že odišli z krajiny. A ešte jedna vec. Niektoré krajiny nie sú oprávnené na to, aby mohli žiadať o konkrétne špecifické prostriedky. Najmenšia jednotka, ktorá je oprávnená na e, žiadanie prostriedkov z tohto programu, e, nie je dostatočne definovaná nie všetky regióny dostatočne benefitujú z tohto programu a takýto prístup um, je odstrašujúci pre menšie krajiny. Napríklad um, celé teritorium Estónska um, nedokázalo benefitovať z tejto situácie a je veľmi malá šanca, že by sa tieto kritéria zmenši, eh, zmenili. Dokonca v niektorých regiónoch je nezamestnanosť mladých 25-percentná a vyššia, ale celkovo v našej krajine je relatívne nízka zo spomenutých dôvodov. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Patrik Lejarik tu nie je. Pani Suber, namiesto neho prosím, Zaguel. Ďakujem, pani predsednička. Táto správa je nesmierne dôležitá, podľa mňa. A skutočne ho ju treba e, zohľadňovať. E, keby sme ju nezohľadnili, túto správu, tak by nakoniec e, tento program sa asi nakoniec nelíšil pri veľmi od iných, ktoré už sa realizovali. Ja som Portugálka a dnes existuje veľa málo údajov v Portugalsku o implementácii tohto plánu a o type zamestnaní, ktoré e, sa obsadzujú, alebo pracovných miest, ktoré sa obsadzujú prostredníctvom tohto programu. A e, tak vzniká taký dojem, že sa to moc nevyšší od toho, čo už existovalo predtým a asi to nie je ani náhodou. Možno to súvisí aj s tým, E, že napríklad prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu sa vytvorilo veľa príležitostí pre štá, štá, stáže a podobne, na, ktoré boli práve určené pre nezamestnaných mladých ľudí. No a dnes tá otázka je táto. Z hľadiska kvality, akú zmenu tento program prináša, alebo či ju vôbec prináša. Myslím, že dnes máme obrovský problém a to, že E, Európska komisia deleguje mnohé otázky a zodpovednosti na členské štáty a my sme videli e, veľký úbytok e, pracovných príležitostí vo verejnom a súkromnom sektore a nakoniec e, sú tieto pracovné miesta pôvodne nahrádzané práve takýmito rôznymi ne, ne, neistými pracovnými príležitosťami, e, ktoré ale sa ponúkajú v rámci e, týchto programov. Samozrejme, ani tá perspektíva do budúcnosti potom pre tých ľudí nie je dobrá. To znamená, že ide o e, pracovné miesta na dobu neurčitú, ktoré sú však obsadzované na základe pracovných dohod, ktoré tomu nezodpovedajú a nie, e, nie sú s tým spojené tie príslušné zábezpeky. Takže ja by som povedala, že okrem dĺžky trvania pracovnej zmluvy a okrem toho, že sa má definovať príslušná kvalifikácia, ktorá sa požaduje, to je tiež dôležité. A okrem samotného platu je tu ešte aj otázka, e, ktorá takisto podľa nás súvisí s kvalitou toho zamestnania a to, či má ten zamestnanec všetky sociálne práva zabezpečené rovnakým spôsobom ako tí ostatní zamestnanci. E, ten program teda nebude úspešný, ak vytvoríme inú kategóriu zamestnancov, e, ktorí vlastne majú menej sociálnych práv na základe akéhokoľvek pracovného kontraktu. Pre nás toto je tá základná otázka. My už sme e, urobili aj zmeny a doplnenia v rámci diskusí o, diskusie o príslušnom nariadení. Bohužiaľ neprešlo to týmto parlamentom. Pokiaľ ide o plat, tu sa mi zdá byť veľmi dôležité, aby e, ten plat bol e, na rovnakej úrovni, ako sú tie tabulkové platy iných e, zamestnancov v danom sektore. Tie odpovede komisie na vaše otázky ma znepokojujú. A zdá sa, že nie až tak, až tak úplne nadšená tým, že sa požaduje, aby, aby sa vytvorili kritéria pre kvalitu zamestnania. Komisia hovorí, že bude stimulovať diskusiu, ale že to bude závisieť veľmi od kontextu a podobne. A veľmi ma znepokojuje, že hovorí, e, že sa hodnot, kvalita pracovných miest musí hodnotiť v kontexte súčasnej ekonomickej situácie. To v podstate ide o zníženie e, alebo obmedzenie určitých pracovných práv keby sme to skutočne posudzovali v danom ekonomickom a súčasnom ekonomickom kontexte, tak e, je vlastne, tak to vlastne znamená, že by sme pravdepodobne e, rezignovali na tú vysokú mieru e, zabezpečenia práv pracujúcich a že by sme súhlasili s tým, aby sa to okliešťovalo. Takže tieto ukazovatele by mali byť skutočne veľmi dobre definované a zároveň by sa mala využiť revízia ďalšieho viacročného finančného rámca na to, aby sa pre ten program vyčlenili potrebné finančné prostriedky, aspoň teda podľa tej jedine, toho jediného odhadu, ktorý e, existuje a ktorý urobila Medzinárodná organizácia práce. Takže Neviem, čo vy e, čo podľa vášho názoru by sme my ako parlament mohli urobiť preto, aby tie vaše odporúčania skutočne nezostali len na, na papieri, ale aby sa skutočne zaviedli do praxe, aby e, tento program nebol len ďalším názvom, menom a, a nie skutočným e, riešením. Laura Agia, EFDD, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem eh, zastupkyni eh, Dvora auditorov za prácu. Poprvýkrát eh, tu počujeme konkrétne veci a to, čo my si žiadame, čoho sa dožadujeme v Taliansku, napríklad pokiaľ ide o zárku pre mladých, tak E, konečne sme to počuli aj e, tu, e, pretože reči nestačia, pretože ciele tohto programu jeden vedľa druhého v Taliansku zlyhali. V podstate sa to teraz vníma ako stred všetkého zla a E, napríklad bývalý minister, jeden z bývalých ministrov talianských e, slúbil 2 milióny e, pracovných miest, ktoré, by sa mali, ktoré sa mali vytvoriť na základe záruky pre mladých v Taliansku a dnes ich je sotva 20 tisíc a to je skutočne veľký neúspech celého programu v, Taliansku, programu v Taliansku. A v novinách môžeme sa dočítať, že miera nezamestnanosti mladých ľudí v Taliansku je 52%, to je skutočná hamba. Takže na jednej strane tu ide o neschopnosť využiť e, finančné zdroje, skutočne e, neschopnosť mojej, našej vlády e, realizovať efektívne programy. Ale okrem toho sa stále robia závažné chyby, pretože nie je žiadne monitorovanie, žiadna kontrola. Um, v podstate ani nevieme, koľko je tých e, mladých e, presne nezamestnaných, koľko tých programov e, je, ako organizovať vzdelávanie, ako v podstate robiť monitorovanie, ako rozdielovať finančné zdroje pre jednotlivé zdroje, pre jednotlivé projekty, ako to diversifikovať pre jednotlivé regióny, aké sú špecifiká aké sú projekty, ktoré skutočne využívajú potenciál mladých ľudí. Toto neexistuje. My jednoducho sa prikláňame stále k povrchnosti a arogantnosti. Keď e, sa niečo predáva, tak sa najskôr, e, e, keď chceme niečo skutočne predať, tak najskôr musíme, musíme vedieť, čo predávame. Ale to dnes sa neodohráva. Napríklad e, taká ponuka 20 e, e, miest pre zamestnanie mladých ľudí vo verejnom sektore, to je skutočne až smiešne málo, keď napríklad hovoríme o jednom konkrétnom meste v Taliansku. Takže 2 miliardy eur by sa skutočne mali e, tie 2 miliardy eur by sa skutočne mali skontrolovať až do posledného centu. Ja chcem vedieť, e, ako naša vláda skutočne do posledného centu vynaložila e, tieto peniaze, pretože nie je prirodzené, aby ľudia, mladí ľudia do veku 40 rokov ešte stále bývali s rodičmi, pretože si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Ďakujem. Toto boli veľmi tvrdé slova Mohli by ste prosím teraz um, ešte si vypočuť ďalšie otázky, až potom odpovedať. Slovo odovzdávam pani McIntyre a potom pani López Akelo, prosím. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Moja skupina vždy verila v rozpočtovú disciplínu a v rozhodovaniu v politickej oblasti zamerané na ciele. Uh, Myslím si, že toto je ťažisková myšlienka našej práce v tomto výbore, aby sme mali prehľad o tom, kde sa míňajú, vynakladajú prostriedky a čo sa za ne dosiahlo, pretože ak plánované výsledky neboli dosiahnuté, tak sa musíme vynasnažiť iným alebo lepším spôsobom naše cieľa dosiahnuť. Som preto veľmi vďačná pani Ivanovej, že dnes k nám prišla a prezentovala správu Dvora auditorov. Mám niekoľko obav, ktoré vyplývajú z vašich zistení. Komisia neurobila hodnotenie dopadu aby špecifikovala, aké sú očakávané náklady a úžitok dosiahnutý. Toto dúfam, že nie je špecifické pre všetky iniciatívy komisie a ak budeme dobre monitorovať, tak si musíme stanoviť hneď pri štarte, čo sa vlastne snažíme dosiahnuť vo vašom prvom odporúčaní. Členské štáty by mali zabezpečiť jasný, transparentný prehľad všetkých nákladov, ktorými sa bude bojovať proti nezamestnanosti. Nemyslím si, že ide len o náklady. My musíme v kvantitatívnom a kvalitatívnom pohľade rozumieť aj tomu, čo sa za tieto náklady dá dosiahnuť, pretože inak nedokážeme zmerať, či sme naozaj boli úspešní. na konci, na záver vášho tretieho odporúčania, že výsledky správy by mali byť prezentované rade a parlamentu, som sa trošku zastavila. Plne vás podporujem, zaujíma ma to, rada si to pozriem, tak ako je to uvedené v odseku 68 vašich pozorovaní. A je tam uvedené, že nie je naplánované, aby výsledky tohto monitoringu boli oznámené parlamentu. My ako parlament to predsa musíme požadovať, aby monitoring implementácie a kontrola, dohľad um, cieľov, výsledkov sa k nám dostal v spätnej väzbe pretože ide o mnohé iniciatívy na podporu mladých nezamestnaných. Ako inak môžeme rozumieť tomu, čo sa už dosiahlo? Tiež si myslím, že napriek tomu, že máme program v rámci iniciatívy na zamestnávanie mladých v celej Európe, musíme pracovať s jednotlivými členskými štátmi, aby sme dosiahli na mieru šité riešenia. Nenájdeme jednotný prístup, ktorý by vyhovoval všetkým. Preto si myslím, že jednotlivé politiky by sa dali najlepšie implementovať konkrétnymi členskými štátmi. Taktiež si myslím, že výhoda monitoringu a špecifickej analýzy, ktoré sa dajú urobiť, nám dá možnosť zdieľať mm, overenú prax, aby sme všetci lepšie rozumeli tomu, čo sme dosiahli a čo sme nedosiahli. 2,2 miliónov um, učňovských miest bolo vytvorených minulý rok vo Veľkej Británii, to je skvelé. V mojom regióne však čísla eh, nezamestnanosti naďalej rastú. A určite nemôže Spojené kráľovstvo toto teraz kázať v úvodzovkách eh, celému zvyšku Európy, lebo možno nie všade by to fungovalo musíme zohľadniť špecifické okolnosti, ak však vidíme, že sa správnym spôsobom investovali peniaze a vytvorilo to dobré, vý, e, dobré výsledky, tak na to môžeme potom stavať. Ďakujem pekne za správu, ktorá bola veľmi užitočná. Ďalším rečníkom nie pani Agiar, ale pán Javier López za SAD a po ňom, prosím, pani Ivanová, môžete odpovedať. Han dicho muchas cosas y eh, comparto la... Ďakujem. Moji predrečníci už mnohé uviedli. Ja sa pripájam k väčšinu z toho, čo odznelo, ale rád by som vypichol niekoľko vecí. 5 miliónov ľudí, o nich ide, o týchto mladých, ktorí v súčasnosti nemajú prácu. A toto treba povedať nahlas. 22% nezamestnanosti mladých. To sú čísla z mojej krajiny ale určite je to štatistika, ktorá môže byť chybová. Myslím, že v Nemecku je to 8%, v Španielsku takmer 50%. Správa je skvelá, potrebná, účelná, zmysluplná a tak ďalej. Ak by sme kritizovali, tak nie preto, že by sme nám chceli hádzať polena pod nohy, alebo preto, že by sme eh, nechceli ďalej rozvíjať eh, tento program Youth Guarantee, v tom sme si určite zajedno. To, čo vravíte vy, sme v parlamente už zistili aj my, tým či oným spôsobom. Nemali sme však spolahlivé údaje o tom, koľko prostriedkov potrebujeme pre tento program ochrany mladých musíme mať ale základné kritérium, čo to vlastne je kvalitné pracovné miesto. Čiže nejde o to, aby sme vytvárali masovo pracovné miesta, ale kvalitné pracovné miesta. Čiže sa musíme odpichnúť od toho, čo to vlastne je. Toto je nevyhnutné, lebo inak e, vytvoríme nevýhodné pracovné podmienky a toto nie je našim cieľom. Po tretie, je pravdou, že členské štáty musia zohrať dôležitú úlohu. Od niektorých štátov sa môžeme aj učiť, ale vidíme, že členské štáty si neurobili domáce úlohy. Je často skutočnosťou následovné. Členské štáty často obvinujú úniu z toho, čo si zavinili sami a potom to vyplýva do toho, že členské štíty majú deficity e, pri uplatňovaní jednotlivých aktivít. Aplikácia je nedostatočná, nerobia to buď e, cieľene, dôsledne, nemajú hodnotiace mechanizmy, to už odznelo. Toto je absolútne nevyhnutné. Máme tu niektoré veci, ktoré platia pre všetkých rovnako. Cieľová skupina 5 miliónov ľudí a Eurobarometer hovorí, že len dvaja z desiatich mladých počuli o takomto programe a len 5 ľudí vie, o čo vlastne ide v rámci programu Youth Guarantee. Toto je prekažka ak by sme to chceli reálne aplikovať v praxi. Niekoľko čísiel. V Španielsku je to takto poviem to raz, pretože to platí tak alebo inak e, pre celú Európu. Do 25 rokov 800 tisíc nezamestnaných, 48 tisíc z nich je registrovaných. Nevieme, čo sa za tým skrýva. Či títo mladí sa nechali zapísať do zoznamu, ktorý potom slúži ako základ pre program Youth Guarantee, Myslím to veľmi úprimne. Nejde o to, aby e, sme teraz karhali jednotlivé vlády v členských štátoch. Ide o to, aby sme vyriešili tento problém. V Španielsku program Youth Guarantee dobre poznáme, využívame prostriedky. Štatistický španielský úrad dal k dispozícii aktuálne údaje, predvčerom to bolo zverejnené, každé tretie dieťa v Španielsku žije v chudobe a 30 obyvateľstva žije v takej hospodárskej situácii, ktorá reálne predstavuje biedu, alebo je táto skupina riziková na hranici sociálneho vylúčenia. 52 domácností si nemôže dovoliť zvláštne výdavky presahujúce 600 eur do roka. Mnohí dokážu zaplatiť účty za elektrínu a plyn. Toto sú údaje z Španielského štatistického úradu. Každý tretí mladý je chudobný. Títo ľudia majú 16, 17, 18 rokov a na trhu práce predstavujú 50 nezamestnaných. Toto je tragédia, ktorá sa za tým skrýva. Toto nesúvisí s vládou. Je to o mnoho ťaživejší problém a to, tomuto sa musíme venovať. Ďakujem. Pani Ivanová, prosím, máte slovo. Myslím, že je tam zároveň veľká angažovanosť. Áno, pani predsednička, ďakujem pekne vážení členovia a členky parlamentu za veľmi zaujímavé komentáre musím za nás povedať, že je veľmi cenné vypočuť si to, čo vravíte, pretože ja by som rada využila príležitosť a odpovedala na každú otázku, ale predtým, než tak urobím, dovolte mi povedať, že toto nie je posledná správa, ktorú sme pripravili o zamestnanosti mladých. Máme um, akoby v šuflíku v úvodzovkách viacero správ. Dúfam, že ma, vám ich budeme môcť opäť prezentovať napríklad auditovanú správu o Youth Action Teams, mládežníckých eh, akčných tímoch. A tiež vypracúvame správu o nezamestnanosti, o nezamestnanosti mladých, prepačte, na úrovni členských štátov. Toto sú naše zámery, aby sme sa tejto téme venovali naozaj hlbšie. Je to veľmi závažné. A vy ste nadniesli mm, niekoľko veľmi závažných vecí. Začnem pani Morin Šantie, ktorá sa dotkla otázky eh, Youth Guarantee versus eh, Youth Employment Initiative. My sme o tom diskutovali s vami už predtým. Je to bežná chyba. Ľudia to nedokážu rozlíšiť. A toto je dôvod, prečo sme sa snažili v správe jasne ukázať, čo je čo Dokonca sa snažíme um, urobiť obrázok, uh, kde by sme znázornili rôzne zdroje financovania. Dúfam, že teraz je to jasné, pretože komunikácia je základom úspechu tejto iniciatívy. Mladí ľudia, naši občania nevedia, nerozumejú, čo sa ponúka a potom nie je prekvapivé, že len veľmi málo ľudí sa zaregistruje na úradoch práce. Ďalšia dôležitá otázka o chýbajúcich projektoch, ak som vám správne rozumela. A vy ste požiadali, ako by ste mohli zabezpečiť beh viacerých projektov. Táto správa sa nevenovala tejto téme, Išlo len o spôsob, ako komisia pomáha členským štátom pri eh, im, príprave implementačných prán, plánov v rámci eh, programu Youth Guarantee. My sme tu identifikovali niekoľko rizík a to je práve financovanie, pretože ak nemáte financovanie, nemáte projekty. A chýbajúce správne informácie z členských štátov, toto je dôvod, toho, že nemôžeme odhadnúť, koľko peňazí potrebujeme na naštartovanie týchto projektov. Z druhej strany máme tu mnoho členských štátov, ktoré sú eh, v, v rozpočtovom obmedzenom režime, takže sme v zložitej rozpočtovej situácii celkovo. A práve preto komisia uviedla, že samotné členské štáty si musia vytvoriť priority, ktoré opatrenia sú dôležitejšie, ktoré treba uspokojiť najskôr. Tomuto sme sa venovali v našej správe, najmä v situácii e, rozpočtových obmedzení. Taktiež ste uviedli, že na úrovni EÚ sa zdá, že opatrenia boli prijaté, dosiahol sa pokrok, najmä v rámci Európskeho parlamentu, v rámci správy o predfinancovaní a aj správy komisie. Urobili sme svoju prácu, ale nezabúdajme na to, že ide o zdieľanú politiku riadenia aj na strane členských štátov. Aj oni musia urobiť svoju časť práce. Mnohí z vás eh, začnú, počínajúc s vami, pani Moranšantie, hovorili o kvalitnej ponuke. Naozaj, toto je kľúčová časť našej správy, odporúčaní. Áno, čo odporúčame? Toto nie je záväzné. My sa snažíme um, zabezpečiť ciele a samozrejme, že je na členských štátoch, aby plne rešpektovali princíp subsidiarity, vo svojej konkrétnej situácii sa rozhodli, čo je pre nich najdôležitejšie. Na základe našich zistení je množstvo dokumentov EÚ, ktoré sme si poznamenali počas nášho auditu, napríklad e, odborná príprava, odporúčanie rady, vyhlásenie e, o učňovskom vzdelávaní, ktoré už stanovuje nezáväzne kvalitatívne e, minimálne normy, aby to zabránilo spoločnostiam, aby e, vykoristovali mladých ľudí ako lacnú pracovnú silu, ale ešte sme nepoznamenali ekvivalentné dokumenty, ktoré by zakotvovali princípy pre e, kvalitné pracovné miesta. Počas auditu sme takisto skontrolovali príslušné štúdie Európskeho parlamentu, ako napríklad ukazovatele kvality pracovných miest v Európskej únii a všetko, čo tu hovoríme, je, že e, kombinácia e, atribútov, ktoré sú relevantné pre zistenie, či ponuka práce je kvalitná, ako napríklad trvanie, typ zmluvy, e, dočasná, obmedzená, na, trvalý, na polovičný úvezok, na plný úvezok, Samozrejme, e, náplň zručnosti, úroveň a typ kvalifikácie, dostupnosť e, dodatočných e, školení v rámci pracovného miesta. Toto sú len príklady, ktoré uvádzame v správe, ale nejakým spôsobom to nemá záväzný charakter, pričom rešpektujeme princíp subsidiarity v plnej miere subsidiaritu členských štátov a aby som um, bola spravodlivá voči komisii, pretože to nastavila pani Zuber, že komisia neurobila nič, pokiaľ ide o definíciu kvalitných ponúk. Boli podniknuté kroky po zverejnení našej správy, konkrétne usmernenia, ktoré sa poskytli členským štátom v apríli e, tohto roku. Komisia aktualizovala svoje otázky a odpovede a e, reagovala na otázku, E, kvality a monitorovania, monitorovania kvality, čo je zdôraznené v našej správe. Samozrejme, není tam ten minimálny súbor atribútov, e, o ktorom sme hovorili, ale opäť je to na členských štátoch, je to vzdielaná zodpovednosť. Pán Benife sa dotkol úlohy našej analýzy ako nepolitického objektívneho pohľadu súhlasím s vami. Aj ja vnímam našu úlohu tak, že nie sme na nikoho strane, ale sme naprosto neutrálni, nepolitickí a objektívni a e, my vám, politickým rozhodovateľom, poskytujeme primeranú analýzu situácie. Hovorili ste o neúspešnosti uspokojivých mierach nezamestnanosti u mládeže v Taliansku. V tomto štádiu sa nemôžem vyjadriť členským štátom, pretože, ako som už povedala pred chvíľou, táto odpoveď bude k dispozícii po tom, čo dokončíme podrobnejšiu správu, ktorá sa bude venovať aj na úrovniach členského štátu. Uh, Momentálne je to len na úrovni komisie, ale naprosto s vami súhlasím, že záruka mládeže nie je nástroj ako taký samoučelný, potrebujeme oveľa viac, potrebujeme e, priemyselnú politiku, strategické investície a takisto ste spomenuli e, odolnosť mládeže, myslím, že sa to týka strategické otázky, ktorú nastolili predrečníci a aj tu by som spomenula e, princíp e, spoločného riadenia. E, je tu komisia, aj parlament, ale máme tu aj členské štáty, čiže títo všetci sú zodpovední za implementáciu tejto politiky. Pani Žitňanská zo Slovenska, vy ste položili konkrétnu otázku ohľadom členského štátu. Musím vlastne zopakovať svoju predchádzajúcu odpoveď tým, že poviem, že neviem tomto štádiu, ktoré členské štáty alebo ktorý členský štát navštívime, pretože e, väčšinou sa v takejto správe zameriavame na 4 až 5 členských štátov, ktoré navštívime a tam si urobíme taký podrobnejší obraz. Momentálne na teraz ešte nemôžem sa s vami podeliť o túto informáciu, ale ako náhle e, bude správa dokončená, tak veľmi rada sa vrátim a oznámim vám to. Potom e, tá ponuka dobrej kvality. Myslím, že to už som zodpovedala pani Zuber. Zuber, vy ste spomenuli, že záruka pre mládež sa príliš nelíši od iných opatrení v rámci ESF. Eh, ohľadom niektorých opatrení už vieme, že boli implementované celé roky v rámci ESF a nedostatok údajov, aj toto sme identifikovali v našej správe, pokiaľ ide o financovanie predovšetkým, toto je veľké riziko, ale opäť tieto údaje sú tu, teda komisia je tu, ak sa chce vyjadriť, ak chce niečo doplniť, ale nie je možné poskytnúť údaje, pokiaľ ich neposkytnú členské štáty a pokiaľ členské štáty nepovedia, aké majú potreby. A takisto e, kvalitné ponuky, ponuky vysokej kvality, takisto ste položili otázku ohľadom toho, čo by mal Európsky parlament urobiť aby zabezpečil, že sa splňa tieto odporúčania. Myslím, že toto je jedna z otázok alebo jedna zo záležitostí, ktoré už robíte. Ten e, záujem, ktorý ste dnes prejavili vo výbore a ktorý tu vidím e, medzi vami všetkými tu e, a v týchto diskusiách, to poukazuje na to, aká táto diskusia je pre vás veľmi dôležitá. Nemyslím si, že toto je ten posledný krok v celej sérii opatrení, ktoré budú prijaté. Myslím, že z našej strany je to teda prvá správa, iba prvá správa, ale určite ešte bude potrebné urobiť množstvo ďalších vecí. Pani Adžia, aj vy ste sa s nami podelili o hrozivé čísla, pokiaľ ide o úroveň miery, alebo teda o mieru nezamostnanosti o mládeže vo vašej členskej krajine. Uh, ale tá záruka je opatrenia, ktoré musí byť skombinované s ďalšími opatreniami, ktoré musia fungovať a všetko to spolu musí fungovať, teda e, komisia a členské štáty musia zabezpečiť, aby sa prijali tieto opatrenia, predbežné financovanie a mm, sumy, ktoré sú k dispozícii. Do júna, ak sa nemýlim, by e, mala byť vypracovaná správa by mali byť vypracované správy zo strany členských štátov na komisiu o financiách, ktoré boli využité a financie, ktoré neboli využité, tie by členské štáty mali vrátiť do európskeho rozpočtu. Ešte je potrebné stanoviť, akým spôsobom sa to stane. Sledujeme to a budeme vás priebežne informovať. Pani McIntyre, veľmi pekne ďakujem za e, váš komentár. Spomenuli ste posúdenie vplyvu. Áno, Poznamenali sme, že dopadová štúdia posúdenie vplyvu by sa nemalo riešiť v tomto prípade. Opäť nechcem opäť e, sa obhajovať komisiu, ale aby som bola spravodlivá, tak musím povedať, že celý režim bol v podstate spustený ako urgentná záležitosť, čiže jeden z dôvodov, prečo sa tak neudialo, e, bol ten, že to celé prebehlo veľmi narýchlo a bola to taká veľmi urgentná situácia. Samozrejme, to nie je ospravedlnenie e, e, toho, že sme neurobili posúdenie vplyvu, ale opäť zopakujem, čo už som povedala, potrebujeme input od členských štátov o ich potrebách, pokiaľ ide o finančné zdroje. No a v našej správe bolo spomenuté, že sa nemali poskytovať správy Európskemu parlamentu, ale v reakcii e, komisie na správu nám prislúbila poskytnúť takéto správy Európskemu parlamentu. Toto je vyhlásenie v správe, ale v reakcii sa komisia zamiala, zaviazala e, k poskytnutiu správy. Súhlasím s vami, že práca jednotlivých členských štátov je kľúčová. Mali by sme sa snažiť podeliť sa nielen o negatívne skúsenosti, ale aj o pozitívnu prax, osvedčenú prax. Toto je príklad, ktorý sa snažíme implementovať v našej práci v dvore auditorom, aby sme nepoukazovali len na negatívne príklady, ale aby sme poskytovali taký vyvážený pohľad, objektívny pohľad aj na osvedčenú prax, osvedčené praktiky, ak existujú a pokiaľ existujú, tak kde. Pán López, vy ste takisto spomenuli nejaké nelichotivé čísla. Kvalita pracovných miest sú, súvisí s kvalitou ponuky, o ktorej sme už diskutovali. Nemyslím, že vylepšenie štatistiky by malo byť len dočasné vylepšenie niektorí ľudia boli zamestnaní niekoľko týždňov a potom sa opäť ocitli na trhu práce a z toho dôvodu sme navrhli tento súbor minimálnych atribútov, ktoré majú zabezpečiť, že mladí ľudia nebudú terčom vykoristovania, že nebudú zneužívaní ako lacná pracovná sila. Stručne by som zareagovala, myslím, že som stručne zareagovala na všetky otázky, ale ak mi niečo ušlo, tak prosím. Ešte sa ozvite. Ďakujem, myslím, že ste boli veľmi efektívne vo vašich odpovediach na otázky. Myslím si, že správa je mimoriadne zaujímavá a táto otázka nezamestnanosti mládeže a iniciatíva e, pracovných miest pre mládež. Myslím, že toto je max, táto otázka má maximálnu prioritu a, a má to maximálnu prioritu, pokiaľ ide o prácu v našom výbore. Ešte sa stretneme. Tak či onak. V každom prípade. Ak by bolo možné, možno eh, by sa mohli zapojiť aj zástupcovia rady. To by bolo zaujímavé, keďže tá diskusia tu sa týkala toho, čo robia členské štáty alebo čo nerobia členské štáty. Takže ďakujem vám za poskytnutie všetkých týchto informácií. Ďakujem. Okay, then we'll go to... Um... Dobre, takže teraz prejdeme eh, na bod 16. Správa o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Už sme o tom diskutovali, ale toto je Prvá úvaha týkajúca sa implementačnej správy Diskutovali sme o vašom dokumente, pán Kukan, v apríli a teraz nám môžete e, povedať niečo k kompletnej správe. Máte slovo. Thank you very much indeed, Madam Chair. Ďakujem pani predsednička, vážení kolegovia, dámy a páni. Dovolte mi začať tým, že to vnímam ako poctu, že môžem predložiť svoju prvú správu vo výbore EMPO. A o to viac, že je to na tému, ktorá si získa veľa pozornosti počas najbližších rokov. Už teraz vnímame zvýšený záujem v otázke starnutia. Je to na základe nielen najnovších demografických údajov, ktoré boli nedávno zverejnené v správe komisie, ale som si istý, že tieto údaje ešte zvýši intenzitu záujmu o týchto otázkach. Dovolte mi hneď na úvod povedať, že toto je správa na hodnotenie Európskeho roku 2012, ale moje hodnotenie sa bude týkať aj určitých rokov dopredu a určitých praktických otázok. V prvom rade chcem ujasniť dve veci. Aktívne starnutie, ako ho chápem ja, nie je nástroj na to, aby všetci ľudia automaticky ostali dlhšie aktívni na trhu práce. Je to skôr nástroj na to, aby sa zabezpečila vysoká kvalita života, možnosti zamestnania pre seniorov a aby sa odstránili diskriminačné aspekty. Tak toto vidím ja, takto ja chápem aktívne starnutie. Okrem toho by som chcel ešte zdôrazniť, že prostredníctvom našich 28, že teda v rámci našich 28 členských štátov máme veľké rozdielnosti, pokiaľ ide o politiky strajn starnutia. Niektoré krajiny naozaj musia dobiehať a naozaj by som eh, vyzval komisiu a členské štáty, aby zlepšili eh, ciele financovania, pokiaľ ide o túto oblasť. Cieľom správy je poskytnúť realistický prehľad o Európskom roku 2012 Zdôrazňujem slovo realistický. Je e, všeobecne známe, že ten rok bol schválený neskoro a s malým rozpočtom a to samozrejme vyústilo do určitých omeškaní. Najdôležitejšie je nadviazať na iniciatívy, ktoré boli spustené v tomto roku a napojiť ich na silné politické záväzky. otázka Európskeho roku 2012 nesmie vymrieť alebo jednoducho sa stratiť, zmiznúť dostratená. Niektoré ciele boli z časti splňané a bolo zvýšené povedomie. O tom netreba pochybovať. Niektoré výsledky, e, napríklad e, týkajúce sa miest, ktoré sú priaznivé voči starnutiu, ďalej index aktívneho starnutia a riadenie demografických mien EÚ. E, opýtal som sa komisie na otázky financovania. Bohužiaľ, nové siete e, prakticky nevznikli a určití sociálni partnery a súkromné podniky sa nezapájali do týchto diskusí, čo je nesprávne. Z toho dôvodu som navrhol zintenzívnenú koordináciu a zintenzívnený koordinačný trojuholník, ktorý pozostáva e, z rozhodovateľov na lokálnej, e, európskej a e, národnej úrovni, občianská spoločnosť a súkromný sektor. Všetci pracovníci sú naďalej vystavení vekovej diskriminácii, stereotypizácii a v tejto správe vyzývam členské štáty, aby presadila smernicu rovnakého zaobchádzania v oblasti zamestnávania. Takisto vyzývam komisiu, aby venovala e, pozornosť e, nezamestnanosti e, medzi ľuďmi vo veku nad 50 rokov. Takisto tzv. strieborná ekonomika. Strieborné znie oveľa krajšie ako šedé, šedá sivá. Sú tu možnosti, ktoré vyplývajú zo starnúcej demografie, zo starúceho obyvateľstva. Niektorí kolegovia si možno budú myslieť, že chcem nejakým spôsobom e, značkovať starých ľudí, ale ja vás ubezpečujem, že to tak nie je. Pokladám za veľmi dôležité a zdôrazňujem, citujem, že sú tu potrebné ekonomické príležitosti, e, ktoré zohľadnia starnutie a ktoré vyplývajú z verejných e, výdavkov a vyplývajú z potreby e, špecifických výrokov a služieb a inovatívnych potreb, ktoré vyústia do nových e, pracovných miest. Služby týkajúce sa starostlivosti a podpory e, sa musia zameriavať na spotrebiteľov a v tomto prípade ide o našich starších spoluobčanov a v neposlednom rade si myslím, že dobrovoľnícka práca predstavuje veľmi dôležitú súčasť tak aktívneho starnovnicia, ako aj medzigeneračnej solidarity. To je všetko, pani predsednička, na dnes. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami alebo s kýmkoľvek, kto bude mať záujem na tejto téme. Lehota pre poskytnutie pozmeňavacích návrhov je 3. jún, čiže ešte máte niekoľko dní. A ešte chcem povedať, že som otvorený pre prípadné diskusie v akomkoľvek okamihu s kýmkoľvek, s ktorýmkoľvek z kolegov, ktorí by na tom mali záujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Thank you. Ďakujem. E, takže e, pán e, Brandon Benefaj bude hovoriť teraz. Áno, ďakujem, pani predsednička. Kolegyňa Bikevičúti e, sa nemôže dnes účastniť dnešného rokovania vzhľadom na e, včerajšie uzavretie e, letiska v Bruseli, ale v každom prípade by chcela poďakovať pánu spravodajcovi za vynikajúcu správu o realizácii výsledkov celkom Európskeho roku aktívneho starnutia solidarity medzi generáciami 2012 a samozrejme tá správa sa zaoberá tými najdôležitými aspektami e, implementácie. Členské štáty by mali vykonať e, všetky nevyhnutné e, prieskumy, kým zvýšia odchod dôchodku do veku. Malo by sa zlepši, mala by sa zlepšiť situácia v zamestnanosti ľudí po 50 rokoch, aby sa nepredlžovalo obdobie nezamestnanosti takýchto ľudí. Je dôležité aj to, že pomerne neskoré schválenie Európskeho roku 2012 v dôsledku implementačných oneskorení viedlo k tomu, že sa nedosiahol plný potenciál a preto tohto programu a to by sa malo zohľadniť pri ďalších rozhodnutiach Okrem toho chceme podporiť e, názor spravodajca, e, spravodajcu o potrebe posilniť, posilniť koordináciu e, pri, v rozhodovacom procese medzi tými jednotlivými vrstvami, ktoré sú do tohto rozhodovacieho procesu zapojené. A samozrejme do spolupráce by sa mal zapojiť aj súkromný sektor. Mali by sme ďalej pokračovať so svedčenými iniciatívami tohto programu, lebo starnutie e, to nie je e, výzva, ktorú, ktorej čelíme len jeden rok, to je niečo prebiež, priebežné a preto to treba riešiť trvalo udržateľným spôsobom. Ďakujem, pán Krasnolevský, prosím. Ďakujem. Ja, ak dovolíte, budem hovoriť e, E, po polsky. Po pierwsze podziękować panu sprawozdawcy za bardzo ciekawy ciekawy. Także dziękuję. a ďakujem za zaujímavý, veľmi zaujímavý návrh správy. Keď Európu porovnáme so Spojenými štátmi americkými, tak môžeme skonštatovať, že sme urobili príliš málo pre tzv. aging. Aby sme vlastne bojovali proti predsudkom voči starším ľuďom. E, títo ľudia sú vylúčovaní z našej spoločnosti a to predstavuje veľmi dôležitý problém. A vy ste právom e, zdôraznili, aký dôležitý aj dialog medzi generáciami. A potom sú tu profesné aktivity, zárobková činnosť starších ľudí. Ale ako spravodajca som aj ja proti tomu, a my v Polsku sme proti tomu, aby sa zvyšoval e, vek odchodu do dôchodku. Najmä teraz, e, keď máme toľko nezamestnaných e, v, u, medzi mládežou. Podľa mňa tejto správe chýbajú dve veci. A možno by sme to mohli upraviť pozmeňovacími návrhmi. A to, mali by sme poukázať na to, že situácia seniorov v jednotlivých častiach Európy je veľmi rozdielna, pokiaľ ide o ich pokiaľ ide o telesný stav e, starších ľudí, tak sa to líši od krajiny ku krajine. V niektorých krajinách 70 rokov vôbec nie je nejaký vysoký vek, ale sú aj členské štáty, kde je to úplne inak, kde majú ľudia za sebou veľmi náročný pracovný život a tam je situácia úplne iná. Takže naše spoločnosti sa líšia a takisto sa líši aj situácia seniorov v jednotlivých členských štátoch. Trošku ste sa toho dotkli, ale možno nie dostatočne. Bod 9. V bode 9 uvádzate, že aktívne starnutie sa nemá vnímať iba ako opatrenie na udržanie ľudí dlhšie v pracovnom živote. Musíme zdôrazniť, že seniory eh, zohrávajú aj iné úlohy a mali by zohrávať aj iné úlohy v spoločnosti, napríklad v rodinnom živote. No takisto dobrovoľnícka práca. To je dôležitá úloha v spoločenskom živote a možno by sme to mali zdôrazniť a povedať, že existujú aj iné dôležité role, roli v spoločnosti. Nejde len a výlučne o zárobkovú činnosť tá je samozrejme tiež e, teda tá tiež umožňuje aktívne sa podielať na spoločenskom živote, samozrejme. To je všetko z mojej strany. E, ďakujem. E, pán Weigl, Alde, budem hovoriť po slovensky, ak dovolíte. Poročevalec odlično zajel našo prvo razpravo o tem, kako naj izgleda. Ďakujem. Takže k tejto diskusii, ktorá prebieha o tejto správe, chcem povedať, že táto správa sa týka veľkej časti európskeho obyvateľstva vo všetkých členských štátoch. A e, nachádzame, sa v, nachádzame sa v období vrcholenia hospodárskej krízy a to samozrejme umocňuje tieto problémy, o ktorých e, sa e, hovorí, pretože tým, tejto skupine obyvateľstva nevenujeme dostatok pozornosti. Takže je to potrebná správa, je aktuálna a my sa budeme snažiť zohľadniť ju a prispieť konkrétnymi návrhmi. Jedna e, z otázok sa týka autonómie alebo nezávislosti skôr ehm, seniorov na Slovensku máme niekoľko príkladov osvedčených praxí a postupov, e, ktoré sú známe aj iným organizáciám v tomto sektore, ktoré sa, ktorý sa teda venuje seniorom. Máme teda takú organizáciu, ktorá podporuje nezávislosť starých ľudí a táto organizácia pomáha ľuďom vo vyššom veku, ale sú ochotní pomáhať aj iným. A títo ľudia, zároveň tí starší ľudia, môžu pomáhať takisto. E, nielen tým svojim životným, tou svojou životnou múdrosťou, ale dokonca ešte aj e, v oblasti práce môžu nejak prispieť. Takže možno, že by sa v tej správe mohlo ešte uviesť e, možnosť, mohla ste uviesť možnosť, že by sa uznala e, e, taká forma práce, ktorá podporuje nezávislosť a samostatnosť starších ľudí. A samozrejme, takisto by sa mali zohľadniť aj finančné potreby týchto organizácií, Nejde tu len o odborné e, kvalifikácie, ale takisto e, aj o pokrytie nákladov, ktoré tie organizácie, ktoré takto pomáhajú starším ľuďom, e, majú. Potom ešte demografické a penzijné fondy. Tam by sa, mali, tam by sa mala vykonať kontrola ich činností aj napriek odporu, ktorý sa proti tomu kladie. Európska únia by mala stanoviť určité štandardy, ja to považujem za správne, a mala by mm, rozšíriť svoj vplyv práve aj na kontrolu penzijných e, e, fondov. E, tieto fondy totiž často bývajú takou pokladnicou na, e, ktorá e, občas e, začína byť deravá. Zároveň treba povedať toto. Je potrebný aj minimálny štandard pre povedzme čakacie zoznamy, E, pre ľudí, ktorí potrebujú liečbu. Niektorí ľudia napríklad musia čakať veľmi dlho na transplantáciu orgánu, ktorý je pre nich životne dôležitý napríklad a podobne. Takže by sa, mala vypracovať, e, by sa mal vypracovať dohovor o ochrane práv e, starších ľudí. E, on, on už ten dohovor na pôde o, o OSN existuje, mnoho štátov proti nemu namieta, e, tie motivy, prečo namietajú, by mali byť aj jasnejšie, mali by sa jasnejšie vyjadriť. A okrem toho ešte ďalší aspekt. Ten sa týka e, jednej závažnej choroby, demencie a rôznych fóriem demencie, e, čoraz častejšie sa vyskytujúcej u pacientov v Európe. E, aj tu je na mieste uľahčiť utrpeniu e, chorých a ich rodinných príslušníkov. Ďakujem. Ďakujem. Na mojom zozname je teraz pani Inéš Zuber ale predsa len e, urobme si 5 minút prestávku, ak vám to vyhovuje, súhlasíte. Dobre, takže 5 minút prestávka a potom budeme pokračovať pani Zuber. Thank you for that. Uh, I will now give the floor to... Ďakujem. Takže pani Zuber, máte slovo. E, k tomuto, k tejto správe chcem povedať toľko. E, naše názory sa tu v niektorých bodoch troška líšia, aby som to tak povedala. podstate e, sa potvrdil ten dojem, ktorý sme mali o tomto e, Európskom roku aktívneho stárnutia 2012. Je to veľmi dôležitá téma, ale podľa nás sa ukázalo, že tento Európsky rok bol skôr e, takou zamaskovanou kampaňou na zvýšenie veku odchodu do dôchodku a nie, že by išlo o podporovanie aktívneho starnutia a zdravého starnutia. Áno, toto aktívne e, e, starnutie je e, dôležité, ale nemusí to nevyhnutne súvisieť so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku, aby ľudia boli nutení pracovať dlhšie. V roku 2012 sa hovorilo takisto veľa o neudržateľnosti sociálnych a medzených systémov. A v podstate sa hovorilo najmä o tom, aby e, starší ľudia mohli pracovať ďalej. Ale toto nie je skutočný zámer e, starších ľudí, aby mohli ďalej pokračovať, pracovať. Ich problémom je skôr nedostatok starostlivosti, nedostatočné verejné služby, ktoré sú im poskytované Ehm, zabezpečené právo na verejné zdravotníctvo a takisto aj štruktúry, ktoré by im umožnili rovnoprávne zapojenie do sociálneho, kultúrneho a športového života. A toto neexistuje, alebo nie je to k dispozícii. V mnohých krajinách, okrem toho, je tu problém veľmi nízkych dôchodkov, ktoré takisto znemožňujú týmto ľuďom zapojenie do spoločenského života. Takže toto sú tie problémy, na ktoré by sme sa mali zamerať a nie, aby sme e, tu hovorili o takomto e, cieli, e, ktorý by v podstate spochybnil ten výdobytok pracujúcich a to je istý vek odchodu do dôchodku. A e, problém e, sociálneho zaiste, e, poistenia a vôbec zabezpečenia e, sa nevyrieši takýmto e, postupom, pretože Cel, celý ten problém sociálneho zabezpečenia skôr súvisí s otázkou e, rozdelenia bohatstva v spoločnosti a nebude sa, nemôže sa riešiť tým, že sa zvýši vek odchodu do e, dôchodku a samozrejme e, súvisí to aj s pôrodnosťou. Ale v prvom rade je to otázka teda e, rozdelenia bohatstva, distribúcie bohatstva tam tým smerom by sme sa mali uberať a nie, aby sme nútili ľudí, aby pracovali do nekonečna. Lebo ak by sme sa týmto smerom vybrali, tak by to v podstate bol krok, krok späť civilizačne vzaté. Takže toto sú v zásade tie hlavné myšlienky, ktoré chceme e, vyzdvihnúť v našich pozmeňujúcich návrhoch. E, hoci s mnohými ďalšími e, e, osekmi to, tejto správy súhlasíme. Pani Ždanoka, áno, ďakujem, pani predsednička. Aj my Eh, sme sa zaobrali týmto textom ehm, hodnotením eh, Európskeho roku eh, z starnutia 2012 a takisto si uvedomujeme prepojenie tejto iniciatívy a snahy zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Je to nepriateľné napríklad práve v mojej krajine, ktorá je jedna z najchudobnejších v Európskej únie to znamená, tak v Rumunsku ako aj v Bulharsku je to skutočne neúnosné zvyšovať vek odchodu do dôchodku. A preto si myslím, že je veľmi dôležité to, čo nám dnes povedal pán Kukan vo svojej správe. E, povedal totiž, že aktívne starnutie neznamená len lepšie podmienky na to, aby starí ľudia mohli pracovať dlhšie. E, tak na tomto sa môžeme dohodnúť E, na tom sa dohodnú aj spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia, na tom sa dohodne spravodajca aj tieňoví spravodajcovia. A preto je trocha prekvapivé, keď sa teda hovorí, e, že treba e, ľudí, všetkých ľudí podporovať v tom, aby mohli čo najdlhšie nezávisle žiť. Ja totiž vnímam toto vyhlásenie tak trocha kontroverzne, a tak trocha v súvislosti e, s tou snahou práve, aby prosto e, starší ľudia nakoniec museli pracovať dlhšie. Lebo ako ináč teda by mohli e, byť nezávislí. Takže E, vy ste tam uviedli nejaké príklady programov, povedali ste, že to nie je vyčerpávajúci zoznam. A Rakúsko, Estonsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko. E, takže e, tieto krajiny sa tiež tomu vyjadali podobne ako ja. Dúfam, že budeme spolupracovať aj na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v tomto duchu. Ďakujem, Laura. E, tá, ďakujem. A teraz Laura Agia. Ďakujem. Ja ďakujem e, pánu spravodajcovi za e, to, čo tu predniesol, aj za ochotu vypracovať dokument, e, ktorý je čo najviac konsenzuálnej povahy. Ja myslím, že v podstate Mm, je takej prierezovej povahy tento dokument a že k nemu môžu prispieť rôzni spravodajcovia e, a k tej jeho konečnej podobe. V každom prípade je to, tento dokument predstavuje určitú hodnotu. A e, je veľmi dobré hovoriť o sociálnom začlenení a prístupe k novým technológiám aj v prípade ľudí, e, ktorí sú starší Samozrejme, e, to e, môže ešte posilniť ich sociálne začlenenie. Pochopiteľne, e, toto by všetko nemalo ale brániť zvyšovaniu počtu pracovných príležitostí pre mladých ľudí. To znamená 55 až 60 roční ľudia sú skupinou E, sú takisto podobne ako tí mladí skupinou ľudí, ktorí e, ako náhle stratia zamestnanie, veľmi ťažko sa do e, pracovného života vracajú. Takže tie politiky zamerané na aktívne starnutie sa nesmú stať len nástrojom na to, aby sa ľudia udržali v tom pracovnom živote čo najdlhšie. To znamená, nemôže byť jediným kritériom len ich zamestnateľnosť podľa mňa je e, veľmi dôležité e, podporovať e, akési zbližovanie a skutočne zamestnancom zabezpečiť určitú perspektívu odchodu do dôchodku, ktorá bude vysokej kvality. A zároveň je dôležité poukázať na to, že keď sa hovorí o veku odchodu do dôchodku, do dôchodku treba zohľadniť celý rad e, faktorov, napríklad povahu práce, ktorú človek vykonáva. Ak robíme celý život e, fyzicky namáhavú prácu, nie je to to isté, e, než keď robíme napríklad sedavé zamestnanie. Takže tu Samozrejme, nemôžeme paušálne zvyšovať vek odchodu do dôchodku ako taký. My e, samozrejme musíme e, rozhodne riešiť aj otázku nezamestnaných 50-tníkov prostredníctvom efektívnych nástrojov na ich reintegráciu, rekvalifikáciu, získanie nových zručností, zavádzanie nových e, technológií a tak ďalej. Toto je veľmi dôležitý aspekt financovanie projektov podporujúcich aktívne starnutie je možné aj prostredníctvom európskych programov, štruktúrálnych fondov, o, e, sociálna inovácia, zamestnanosť a tak ďalej. Takže využíme všetky tieto e, nástroje na e, zlepšenie aktívneho stárnutia starnutia. Môžeme takisto e, tento e, e, fenomén z aktívneho starnutia riešiť aj pomocou nového, tohto nového finančného nástroja, ale treba si uvedomiť, ako, aké prostriedky sa na to môžu využiť, na tento nový nástroj, aké zdroje a Takisto by sa malo čo najviac integrovať alebo zabezpečiť čo najlepšia integrácia medzi, novi, medzi staršími a mladšími generáciami. E, zabezpečiť akúsi symbiózu a výmenu e, toho bohatstva, ktorý, e, ktoré e, tie, tieto skupiny majú. Lebo keď sa na to pozrieme z určitej perspektívy, tak skutočne tieto rozlišné generácie môžu pre seba byť e, veľmi ceným zdrojom, prínosným zdrojom Ďakujem, pani fontane. Senora prezidenta, i en primer lugar... Que... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ponajprv by som sa rada poďakovala, rovnako ako ho vyjadrili aj predrečníci. Ďakujeme pánu Kukanovi za predloženie tohto pracovného dokumentu. Ide v podstate o dva dokumenty, sú veľmi dobrým základom pre našu prácu tejto situácii, ktorá bohužiaľ nie je potešujúca. Európske obyvateľstvo starne. V roku 92 bol priemerný vek 73,4 roka. Zjavne tu dochádza k problému, pretože sa tento priemerný vek navyšuje. V krajinách ako Španielsko je tento problém uh, ešte vyostranejší, ak chceme dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, musíme sa tejto situácii venovať. Našťastie máme teraz Európsky rok aktívneho starnutia a demografické zmeny sa tým dostali do centra pozornosti. Nález zistenia sú dobré, avšak súhlasím so správou spravodajcu, že musíme urobiť ešte viac, musíme sa vyzbrojiť do budúcnosti a podniknúť konkrétne opatrenia. Z tohto dôvodu je potrebné sa vynasnažiť, aby naši starší spoluobčania mohli žiť podľa vlastného seba určenia, aby mohli pracovať aj ak už dosiahli dôchodkový vek, ak tak chcú urobiť. A je dôležité pre zamestnancov nad 50 rokov, aby sa tiež ďalej vzdelávali. Aby sa im nestalo potom, tak ako je tomu dnes často, že budú diskriminovaní z vekových dôvodov. Aktívne starnutie toto neznamená len dlhšie pracovať, hoci ja sama si myslím, že Pracovný život by sa mal prispôsobiť v priemernej dĺžke života, ale súvisí to aj s niečím iným, s lepším zapojením týchto ľudí v spoločnosti, s dobrou zdravotnou starostlivosťou, celkovo s vyššou životnou úrovňou. Ďalšia téma je pre mňa osobne veľmi podstatná. A síce situácia na vidieku, najmä tam, kde príroda už tak či tak pripravila ťažkosti pre každodenný život. Ďalšie sťažujúce okolnosti sú tam aktuálne napríklad v Španielsku. Horské a ostrovné oblasti. A tieto prírodné podmienky skýtajú mnohé výzvy týchto regiónoch to funguje takto. Mnohí ľudia, mladí, nemajú inú možnosť, než sa odsťahovať, pretože tam nie sú pracovné miesta. Preto dramaticky postupuje starnutie spoločnosti. Ak tam nebudú mladí ľudia, nefungujú tam školy, chýba potrebná infraštruktúra, zdravotnícke služby chýbajú taktiež. Všetkých týchto, všetkým týmto témam sa musíme venovať. Ďakujem. Thank you. A deadline Ďakujem. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov 3. júna, 12. hodina. A posúdenie pozmaňovacích návrhov sa odohrá 23. júna a schválenie 15. až 16. júla. Bod 17 na našom programe Európsky fond pre štruktúru a investície a transparentné riadne ekonomické riadenie, usmernenia pre implementáciu článku 23. Na základe iniciatívnej správy výboru REGI sa budeme teraz venovať tejto téme. Slovo odovzdávam Javierovi Lópezovi. Ďakujem. Najskôr by som vás rád uviedol do témy. Kde sa vlastne táto diskusia vynorila v súvislosti s článkom 23 bol vytvorený spoločný základ pre všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, štruktúrne fondy, investičné fondy e, a to v rovnakej miere. To potom viedlo k tomu, že bolo naštartované nové politicko-ekonomické riadenie Six-Pack, Two-Pack, aj keď zvažujeme aktualizáciu a sú tu aj špecifické odporúčania pre členské štáty, všetky tieto nové nástroje. Vtedy sa objavila základná myšlienka na racionalizáciu a najmä vedenie týchto fondov zharmonizovať. Tieto fondy sa mali spojiť s určitou podmienkou, a to boli makroekonomické podmienky, čiže fiskálna kontrola v rámci európskeho semestra a tak ďalej. Vtedy to bolo tak, že väčšina politických skupín v Európskom parlamente zastávala názor, že toto spojenie ktoré by dokonca mohlo viesť k tomu, že fondy v niektorom členskom štáte nebudú fungovať, pretože sa tento štát nepridržiava stanovených podmienok, že by to bolo povinné v rámci politicko-hospodárskeho riadenia. Niekedy sa tam objavili aj určité rozpory alebo akýsi návrat späť. Došlo prostredníctvom článku 21 k zmene článku 23 spoločné ustanovenia tohto základného nariadenia boli zmenené. Ja som si to ešte raz pozrel, revidoval som to. Pán Kosak z EPP predniesol tento pozmaňovací návrh a povedal, že táto viazanosť nemôže byť až tak vysoká, aby sa to týkalo fondov. Vtedy sme si mysleli, že by to mohlo byť nekoherentné. Samozrejme, štrukturálne fondy majú dlhodobý cieľ, ale ak to spájame s takými konjunktúrnymi otázkami, ako je európsky semester, tak to potom môže byť kontraproduktívne, pretože niekedy členské štáty sa ocitnú v ťaživej situácii na základe makroekonomickej nerovnováhy, musia sa potom ešte viac snažiť v náročných situáciách a potom im z dlhodobého hľadiska je tiež niečo zrušené, vyčiarknuté. Čiže boli vyjadrené obavy v súvislosti s, ehm, s touto viazanosťou na podmienky. Toto pokladáme za kontraproduktívne a bola vyjadrená mienka, že to protirečí samotnému základu štrukturálnych fondov, pretože e, cieľom bolo dosiahnuť určitý stupeň kohézie vo všetkých členských štátoch, preto bolo základné nariadenie zmenené. V článku 23 boli stanovené podmienky pre podmienky. Celé to bolo prepojené na kritériá. Bola tu snaha čo najkonkrétnejšie uviesť čo sa stane, ak budú konkrétne podmienky porušené? Čo by potom mohlo viesť k tomu, že sa stanoví nové operatívne zacielenie alebo dokonca budú odmietnuté platby pri hrubom porušení podmienok. Ja teraz prednesiem návrh s ohľadom na návrhy kolegov, ktoré už odzneli tu vo výbore poslednom legislatívnom období to tak tiež prebehlo. Môj návrh je následovný. Na jednej strane sa vyzdvihuje, a toto zodpovedá kompetenčnej právomoci tohto výboru, že Európska komisia vo svojom oznámení uznáva, že viadročné programy a výzvy, ktoré majú zvládať členské štáty, najmä tie, ktoré sa týkajú socioekonomickej situácie v krízových krajinách, umožňujú, aby sa zabezpečila stabilita a predvídateľnosť že by sme sa mali zameriavať najmä na stabilitu pri fungovaní fondov a nasadzovaní európskych prostriedkov, aby sme vytvorili stabilný a spolahlivý rámec. Toto je uvedené v oznámení komisie, toto by sme mali počiarknúť. Okrem toho by sme mali vypichnúť aj to, že by nebolo správne, pretože um, sa tu odohrávajú, došlo k asymetrickým makroekonomickým šokom, a viedlo by ku konvergencii, ak by tie krajiny, ktoré by už nemali k dispozícii fondy, ktoré najviac potrebujú, tak by to protirečilo samotnému základu týchto fondov, samotnej myšlienke. Preto by sme mali byť opatrní pri všeobecných ustanoveniach ktoré sa zaoberajú sociálnymi otázkami a zamestnanosťou. Pri reprogramovaní by sme to mali vziať do úvahy, pretože niektorým e, štátom chýbajú prostriedky, tam by sa kríza ešte zhoršila a tým pádom aj percentá nezamestnanosti. Po štvrté, síce je správne, že niektoré výnimočné okolnosti sa môžu uplatňovať pri aplikácii článku 25 najmä ak je socioekonomická situácia veľmi komplikovaná, tak tieto výnimočné okolnosti môžu byť zohľadnené. Áno, ja sa už blížim ku koncu svojho vystúpenia. Toto by malo byť zohľadnené pri novom zacielení smerovaní fondov. Oznámenie je uvedené, respektíve vystala tam otázka, kto by mal prijať toto rozhodnutie. My vravíme nie len jedna inštitúcia, ale rada a najmä parlament by sa mali mať možnosť minimálne vyjadriť. Čo sa týka uplatňovania článku 23, prepačte, že som hovoril trošku zo široka, ale dúfam, že sa dohodneme na konsenzu. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Pán Krasnodemský. Musím povedať, že súhlasím s tým, eh, Javier, čo je uvedené v tvojom návrhu. Je skutočne pravdou, že je niekedy náročné zistiť, ako makroekonomické ukazovatele sú spojené s koheznou politikou. Veľmi často v živote sa stáva, že situácia regiónov je iná. Často zistujeme v Európe rozdiely medzi politikou vlády a samotných fondov, napríklad v Poľsku je to tak. Pomoc nesmeruje do tých regiónov, ktoré sú oficiálne podporované vládou. Potom arbitrárne rozhodovanie, napríklad výpadok platieb z kolezného fondu u nás sa to udialo v roku 2012, alebo aj v Maďarsku to bolo podobné. Určite sa to týkalo aj iných krajín, ktoré nedodržiavali rozpočtovú disciplínu. Veľmi správne ste poukázali na to, že cieľom týchto fondov je niečo úplne iné. A že ide o to, aby sme dosiahli konvergenciu medzi regiónmi, a že takýto nástroj by potom viedol skôr k oddialeniu, zväčšeniu rozdielu medzi jednotlivými regiónmi, najmä e, v tých, ktoré sa na, už tak či tak nachádzajú v ťaživej ekonomickej situácii. Možno by to bolo toľko odo mňa. My ešte popromýšľame nad tým, ako by sme konkrétne mohli naformulovať pozmaňovacie návrhy, ale tendencia, tak ako ste ju načrtli a navrhli, zodpovedá tomu, čo si ja predstavujem pod aplikáciou článku 23. Ďakujem. Ďalší rečník. Rečnička hovorí bez mikrofónu, teraz už je to v poriadku. V mene tieňového správodajcu za ALDE hovorí pani Tum. My vítame to, čo bolo uvedené v súvislosti s článom COM23. My očakávame, že stanovisko k tejto téme bude cenným príspevkom pri aplikovaní usmernení. A Európsky štrukturálny a investičný fond by mal byť zakotvený do makroekonomického rámca, aby sme podporili rast a vytváranie pracovných miest. Komisia by mala zabezpečiť koherentnosť medzi špecifickými odporúčaniami pre členské štáty Komisia a rada by mali byť veľmi obozretní, ak budú uplatňovať reprogramming jednotlivých fondov. Členské štáty v niektorých prípadoch zlyhali v nápravných opatreniach, ktoré by mali vyrovnať makroekonomické rozdiely a um, bohužiaľ obyvateľia sú potom prvými obeťami tohto zlého rozhodovania a je um, hrozné, že úloha Európskeho parlamentu v aktualizácii usmernení um, je popieraná v súlade s našimi pozmaňovacími návrhmi, ktoré náš tieňový spravodajca predloží, by sa malo zabezpečiť, aby sa tieto mechanizmy využívali komisiou. Um, vyradenie, prerušenie platieb malo veľké dopady na ekonomickú situáciu v krajinách, napríklad na nárast nezamestnanosti. Európska komisia by mala posúdiť vplyv na nezamestnosť a mala by sa vynasnažiť kompenzovať neželané dopady na obyvateľstvo mala by sa, mal by sa zohľadniť potenciál vytvárania pracovných miest a malo by sa to zohľadniť aj v špecifických odporúčaniach pre členské štáty. Thank you. E, Ines Suber. Ďakujem. Ines Suber. Brigáda. Ďakujem. Myslím, že stojíme pred určitým problémom. Toto je náročná diskusia. E, nebola to jednoduchá diskusia, až už keď sa tu diskutovalo o nariadení. E, rôzne výbory e, predložili rôzne stanoviská. Nehovorím tu teraz o našom výbore, ale iné výbory odmietli túto makropodmienenosť. No a problém je v tom, že de facto sú dve cesty. A podľa mňa, keď sa niečo javí ako kontraproduktívne, tak to tak treba vnímať. Je to skutočne kontraproduktívne opatrenie proti princípu distribúcie e, fondov e, v súlade s e, kritériom rovnoprávnosti. V nariadení už bol schválený princíp makropodmienenosti to treba zohľadniť. A ja e, mám e, taký, ja neviem, e, či ešte existuje nejaká väčšina, ktorá je proti tomuto princípu v tomto výbore alebo v iných. Ja sa chcem zmieniť o dvoch alebo troch dôvodoch, pre ktoré sme toho názoru, že tento princíp by sa mal do budúcnosti presadzovať. Poprvé, keď e, krajiny vstúpili do Európskej únie, tak e, e, samozrejme boli určitým spôsobom prezentované možnosti rozdeľovania fondov a to nemalo vôbec nič dočinenia s týmto vydieraním, ktorého sme teraz svetkami. Takže krajiny nakoniec nemali žiadnu manevrovaciu, žiadny manevrovací priestor, aby mohli rozhodovať o vlastných modeloch rozvoja. No a druhá otázka, pokiaľ ide o samotné princípy e, súvisiace s e, odporúčaniami európskeho semestra, tie samotné princípy sú kontraproduktívne, pokiaľ ide o vytváranie e, pracovných miest. Nám sa teda vlastne nedarilo nepodarilo vlastne nejak previazať tie štrukturálne fondy s týmito odporúčaniami. Vám uvediem príklad Portugalska. E, v rámci e, európskeho semestra vlastne u nás e, zohrávala dôležitú rolu trojka, riadili sme sa odporúčaniami trojky a potom nám komisia povedala, že sa musíme riadiť všetkými odporúčaniami a Napriek tomu sa verejný dlh a nezamestnanosť ešte zvýšili. Takže to išlo vlastne proti zámeru tých pôvodných odporúčaní. Takže členské štáty musia nakoniec investovať do politík, ktoré sú alternatívnej povahy, ktoré sa zdajú byť v súlade s ich e, záujmami. Ale keď, my keď e, prijímame, akceptujeme túto pozmienenosť, e, hoci e, s mnohými e, výhradami, tak e, nakoniec e, sa nám nedarí sledovať tú našu cestu. My by sme e, samozrejme e, mali zohľadovať e, aj to, že skutočne v tých chudobnejších krajinách to môže byť kontraproduktívne. A tieto odporúčania nakoniec nie sú záväznej povahy. E, to znamená, e, že sa môžu interpretovať zo strany komisie rôznym spôsobom. Ešte neviem, aké pozmenujúce návrhy e, navrhneme, ale určite navrhneme pozmenujúce návrhy. A to v tom zmysle, že budú odmietať túto makropodmienenosť. Ďakujem. Deli is not here. Someone... Pán Deli tu nie je, zastupuje ho niekto? Nie. V takom prípade pani Alia. Ďakujem. Ďakujem eh, pánu spravodajcovi my potvrdzujeme našu ochotu spolupracovať. Využívanie e, týchto fondov na zlepšenie e, e, hospodárskej správy a riadenia nakoniec môže o negatívne ovplyvniť cieľ regionálneho rozvoja a sociálnej súdržnosti. Napriek tomu, že v podstate je hlavným cieľom posilniť tieto regionálne politiky a politiky e, zvýšenia sociálnej e, súdržnosti. Takže e, zmena programovania alebo pozdržanie týchto fondov môže poškodiť najmä tie krajiny, ktoré majú v dôsledku krízy najväčšie problémy miestne orgány a regionálne orgány totiž e, môžu mať väčšie problémy e, pri zabezpečovaní e, potrebných služieb. Toto teda znamená, že treba tie fondy zachovať nezávisle od toho rámca hospodárskeho riadenia, tak aby regionálne orgány neboli vlastne trestané za chyby, ktoré neurobili, pretože sa odohrali na celoštátnej úrovni. Pretože skutočne e, tú najväčšiu cenu potom nakoniec platia obyvateľia týchto jednotlivých e, regiónov. E, takže my budeme samozrejme spolupracovať, my predložíme svoje pozmenujúce návrhy, a budeme o tom diskutovať aj s rôznymi tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Thank you. The deadline for... Ďakujem. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 2. jún poludne. A prijatie zamestnanosti, e, výbor pre zamestnanosť 13. 14. júl. Teraz by sme prešli na bod 18 na programe usmernenia politík členských štátov 217 pre, eh, eh, pozmeňovacích návrhov bolo predložených k legislatívnemu návrhu usmerenia politik zamestnanosti členských štátov. Takže dám slovo pani spravodajkyni Laure Agea. Nech sa páči, máte slovo. Grazie. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem v prvom rade všetkým kolegyňam a kolegom, tieňovým spravodajcom, ktorí spolupracujú na tomto dokumente je jasné napriek rôznym názorovým rozdielom, e, že tu je vôľa e, spolupracovať. Pani predsednička, vy ste nespovedali, že je tu veľa pozmenujúcich návrhov, ale podarilo sa nám vytvoriť e, dobrý kompromisný základ, E, počas dvoch stretnutí tieňových spravodajcov, ktoré sa realizovali. A okrem toho, okrem tých názorových rozdielov ohľadne určitých tém, je v prvom rade e, jasná vôľa vytvoriť silný dokument, ktorý v určitom zmysle bude mať e, svoju váhu aj na rade. Myslím, že toto je to základné nastavenie u všetkých kolegov, s ktorými sme čelili rôznym e, otázkam, to znamená nastavenie našich tieňových e, spravodajcov. Takže je tu spoločná vôľa nájsť riešenie, ktoré bude priateľné pre všetkých, e, aj v prípade a v prípadoch, kde skutočne E, nemôžno nájsť zhodu, si každý podrží svoje e, stanoviska, ale e, hovorím, tá základná vôľa bola vytvoriť silný dokument. To, ako zareagovala komisia, však bolo pomerne nevýrazné a dnes dopoludnia sme hovorili o tomto s pani komisárskou Thyssen e, hovorilo sa jednoznačne o potrebe revízie stratégie Európa 2020, ale takým spôsobom, aby sa zachovali tie základné e, ciele, to znamená maximálne znížiť, radikálne znížiť nezamestnanosť e, a zabezpečiť všetky sociálne istoty. A my v rámci tohto dokumentu sa budeme snažiť toto posilniť a takisto posilniť aj tie jednotlivé usmernenia. Samozrejme, e, chceme pozmeniť stratégiu 2020, ale s prihliadnutím k tým základným cieľom. A my sme už analyzovali dve také tie hlavné usmernenia. My teraz e, pracujeme na novom návrhu e, v spolupráci s kolegami a takisto aj vďaka veľkému príspevku sekretariátu. A určite sa nám podarí dospieť k dobrému dokumentu. Ďakujem. Mr. Bach. Eh, Pán Bach. Ďakujem, pani predsedkynia. Ja sa chcem pripojiť k poďakovaniu, ktoré vyslala pani Agea a ja ho chcem vrátiť e, pani spravodajkyni, pretože zvolila veľmi dobrý a rozumný postup, vyhľadala partnerov na rozhovory, hľadala partnerov na spoluprácu a myslím, že to je v takéto správe veľmi dôležité. Ako takisto spomenula, že my ako parlament chceme byť počutí a myslím, že tento duch panoval v tých rozhovoroch a myslím, že nám všetkým išlo o to, aby sme predložili krátke, trefné návrhy, ktoré sa stretnú s odozvou aj v rade a to v rámci rýchleho postupu. Bohužiaľ, z časti sme sa dostali do tej pasce, že máme veľa pozmeňovacích návrhov, musíme viacero z toho prepracovať. To samozrejme vedie k tomu, že e, rozličné body e, budú dlhšie, budú také ťažkopádnejšie, ťažšie sa budú spracúvať, ťažšie, budú ťažšie čitateľné, ale správa pani spravodajkyne e, je veľmi dobrá. Pre nás ako EPP je dôležité, že, ako som spomenul, hlavné črty e, týchto usmernení politiky zamestnanosti, aby to bolo v súlade so stratégiou 2020. Vieme, že tieto ciele sme z časti už minuli, ale tieto usmernenia by mali slúžiť ako taký podnet, aby sme sa zamerali na tie najdôležitejšie strategické ciele, aby tieto boli opakovane zdôraznené. A v tomto duchu väčšina z nás, e, v tomto duchu treba chápať aj väčšinu z našich pozmeňovacích návrhov. E, samozrejme, dôležitý faktor je rešpektovanie princípu subsidiarity. Mnohé pozmeňovacie návrhy sa zaoberajú mzdami, e, podmienkami odveňovania, pracovnými podmienkami, tarifnými zmluvami a to je úloha sociálnych partnerov v jednotlivých členských štátoch. Malo by to slúžiť ako prostriedok k účelu, ale zároveň zohľadniť e, zvyklosti v jednotlivých členských štátoch. Samozrejme, máme, chceme, chceme byť vypočutí, ale najmä čo sa týka pozmeňovacích návrhov, ktoré chcú zmeniť zmluvy, toto nepodporujeme, tento pozmeňovací návrh, ale inak vo všeobecnosti je to dobrá správa, dobrá spolupráca a myslím, že aj budúce zasadnutia budú prebiehať v tomto pozitívnom duchu. Ďakujem. Maria Chao Rodriguez. Maria Chao Rodriguez, ale nie tu. A pán Periansky. Thank you, Chair. Yes. Sir. Áno. Pani kolegyňa ma predložila, aby som predložil, aby som prezentoval jej prácu, ktorú vykonala ako tieňová spravodajkyňa. Chcel by som uznať aktívnu a produktívnu úlohu pani AGA pri pokuse o docielenie kompromisu, ktorý posilní e, tento dokument. Tieňový spravodajca z našej skupiny je presvedčený, že prebiehajúca práca docieli pozitívny kompromis. Vychádzame z celého radu vylepšení, ktoré v priebehu diskusí s tieňovým spravodajcom mohli byť zahrnuté do kompromisov, ktoré už nadobúdajú konkrétnu formu. Zahrnutie cieľov 2020 eh, odkazy na eh, potrebu agregátov, predovšetkým eh, v súvislosti s minimálnou mzdou. Pomer medzi mzdou a produktivitou. Ďalej zavádzanie prepojení pre Európsky fond pre strategické investície, čo sa týka e, zabezpečovania zručností, kľúčové indikátory, kľúčové ukazovatele, otázka sociálneho dumpingu a úniku mozgov, toto je zapracované v texte a v neposlednom rade otázka e, detskej chudoby, chudoby medzi deťmi. Čo ešte treba urobiť? Treba uznať, že napriek tomu, že relevantné ciele Európa 2020 predstavujú kompromis, sme presvedčení, že je nepostačujúce riešiť ich alebo pristupovať k ním nezáväznou cestou. Nie je dostatočné, aby sme to mali v úvodnom ustanovení, musí to byť obsiahnuté v usmerneniach ako takých. A toto je veľmi jasná, silná pozícia, o ktorej sme presvedčení a za ktorou si stojíme. Sú tu ešte ďalšie úpravy a návrhy k zneniu. A je tu kompromis, ktorý sa črtá k veľmi citlivej otázke dôchodkovej reformy a prepojenia e, štatutárneho veku, odchodu do dôchodku a e, dĺžky života, očakávané dĺžky života. Nebudem zachádzať do podrobností, ale myslíme si, že by sme sa mali v zvýšenej mere zameriavať na sociálne investície e, do aktívneho starnutia a vo všeobecnosti by sme sa mali snažiť o zvýšenie miery zamestnanosti a to by bol spôsob, ako reagovať na výzvy starúceho obyvateľstva. Takže ešte raz, máme podporné stanovisko z našej strany a sme presvedčení, že e, sa nám podarí dopracovať sa e, ku kvalitnému finálemu dokumentu. Ďakujem. And now it's time for Mr. A teraz pán e, Krasentepsky. len veľmi stručne. Teraz budem hovoriť po anglicky. Povedal by som, že e, sme napredovali pri docielovaní kompromisov. Boli sme veľmi úspešní. Okrem znenia by sme mohli podporiť kompromis, ktorý navrhla pani AGA. V inej skupine samozrejme boli sú určité problémy, pretože by sme chceli zdôrazniť aj druhú stránku, druhý aspekt problematiky, teda nie je sociálny problém, ale problém rastu a aktívnej politiky e, za účelom docielenia rastu, ale vo všeobecnosti chcem oceniť e, prácu pani spravodajkyne. Vystupovala veľmi energeticky, niekedy to bolo také až zvláštne neobvyklé, pretože nie je ľahké rokovať o každom slove, ale ďakujem veľmi pekne a som presvedčený, že sa dopracujeme k dobrým kompromisom. Ďakujem aj kolegom z ostatných skupín, ktorí takisto pristúpili na kompromisy. Ďakujem. Renáta Dreber, skupina ALDE, je tu? Nie? V takom prípade pán Silikiotis, skupina GUE. Ďakujem. Pani predsedkynia, chcem sa poďakovať e, kolegyni pani Ageo za tvrdú prácu a za dobrú spoluprácu, pretože naozaj prebehlo veľa stretnutí a konštruktívne sme pracovali. My ako politická skupina sme naďalej optimistickí, pokiaľ ide o definitívny výsledok pozmaňovacích návrhov a takisto vychádzam z toho, že na záver budeme mať veľmi dobrú správu o usmerneniach pre zamestnanosť. Dotkol by som sa niektorých otázok, ktoré podľa môjho názoru nemôžno označiť za pozitívne, ale skôr ako negatívne. Naše komentáre by však mali byť vnímané konštruktívne. Prvá otázka, ktorou sme sa zaoberali a na to som už poukazoval, je otázka vzdelávania. Vzdelávanie má pre nás rozhodujúci význam. Sme toho názoru, že kritické myšlienky a obnova vo vzdelávaní, toto nemožno už od počiatku dávať do súvislosti s podnikateľskou oblasťou. A z toho dôvodu sme za to, aby tie body, e, ktoré e, majú hnať túto smernicu, tak tieto by mali byť e, pozmenené. Ďalej, primerané životné podmienky a primerané pracovné podmienky. Podporila to aj Medzinárodná organizácia práce a preto musím povedať, že ma to naozaj prekvapilo, pretože stanoviska niektorých politických skupín nechápem, najmä tých, ktoré e, hovoria o, ktoré chcú vyskočiť slova slušná práca a slušný život, slušné životné podmienky, pretože si myslíme, že toto je veľmi dôležité pre usmernenia, pre zamestnanosť. Ale napriek tomu sa pokúsime, aby tieto slova boli zapracované do textu. No a čo sa týka zdaňovania, otázky zdaňovania práce, no už sme toho názoru, že zdaňovanie podnikov by sa nemalo znižovať, preto všetkým, pokiaľ spotrebiteľská daň bude prenesená na e, malé a stredné vrstvy, pre nás je dôležité, aby ostala zachovaná miera zdanenia, predovšetkým pokiaľ ide o veľké podniky, a aby bola e, kalkulovaná na základe zisku, bez toho, aby tým utrpeli e, e, zamestnanci a aby museli podiel zo svojej mzdy platiť poisťovniam. Na záver chcem povedať, že je možné, že sa dopracujeme k dobrému textu a ešte raz sa chcem poďakovať kolegyni za jej prácu. Ďakujem. Pani Stanoka. Ďakujem. Ždanoka. Aj my sme na začiatku boli trochu nespokojní s týmto textom, ktorý predložila Európska komisia, komisia k tomuto rozhodnutiu Rady o európskych usmerneniach Zdá sa, že to má ešte nižšiu mieru ambicioznosti ako e, dokument z roku 2010, čiže pre nášho spravodajcu to bola naozaj veľmi náročná úloha, aby urobil, čo bolo v jeho silách, aby e, vypracovala dobré usmernenia a to sa jej podarilo. Takže ešte raz e, oceňujem prácu pani Agea, takisto pokiaľ ide o prácu na našich pozmeňovacích návrhoch, naša skupina predložila nie príliš veľa, 28 pozmeňujúcich návrhov, ale tento veľký počet pozmeňovacích návrhov je jednoducho výsledkom takej, takého dosť slabého textu, ktorý predložila komisia je tam e, nedostatok konkrétnych usmernení, konkrétnych bodov. Sú tam len také všeobecné vyjadrenia, ale my potrebujeme e, už toto celé konkretizovať. Robili sme všetko v rámci našich tieňových zasadnutí, pracovali sme s kompromisnými návrhmi. Takže to je ten smer, ktorým sme sa uberali. Napríklad odkaz na stratégiu Európa 2020 a európsky semester, to nestačí. Musíme konkretizovať, čo chceme dosiahnuť a to tento návrh teda sa týka napríklad úvodných ustanovení, ktoré majú zdôrazniť, že tieto usmerenia sa zameriavajú na znižovanie nerovnosti a zvyšovanie pohody občanov alebo blahobytu občanov sociálna exklúzia, ďalej ďalšie body, ciele vzdelávania sú body, ktoré sú stále veľmi dôležité, navzájom sú prepojené a navzájom sa aj vlastne posilňujú. Takisto hovoríme o usmerneniach pre politiky členských štátov. A veľmi dôležité je to, čo by mohla urobiť Európska únia v tejto záležitosti. Takisto chceme aj tu zdôrazniť, že členské štáty, že ak členské štáty príjmú ekonomické politiky, tak to musí byť záležitosť spoločného záujmu a musí to byť skoordinované aj na úrovni Európskej únie. Mali by byť predložené návrhy, aby sa dodržali ciele zmluvy, mali by sa vytvoriť vhodné pracovné podmienky v rámci celej Európskej únie. Musí to byť skoordinované so zmluvami, cielny zmluvy. Čo je takisto dôležité, je, že záujmy únie nesmú byť ohrozené vedľajšími efektami legislatívy. Takže čaká nás ešte veľa práce a dúfame, že to povedie k veľmi dobrému textu. Som si istá. Spoločným úsilím a na čele s našim spravodajcom sa nám to podarí. Ďakujem. Thank you, since... Ďakujem. Keďže bola spomenutá komisia, je tu niekto z komisie, kto by chcel niečo doplniť? Nie. Zobrali sme do úvahy návrh správy, posledňovacie návrhy, preštudovali sme si to s veľkým záujmom, sledujeme diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. Takže pokračujeme. Aha. Takže prijatie e, tejto správy bude 16. jún. Potom e, bod 19 Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest, využitie potenciálu hospodárstva vytvárať pracovné miesta. Ide o prvú výmenu názorov, pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené e, k správe pani Jean Lambert. Dokopy 208 pozmeňovacích návrhoch, e, návrhov bolo predložených a e, odovzdám slovo rovno pani spravodajkyni. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Spomenuli ste počet pozmeňovacích návrhov k tejto správe. Dúfam, že eh, myslím, že väčšina z tých pozmeňovacích návrhov je pozitívna, sú pozitívnych a snažia sa podporiť to, čo vlastne bolo, alebo vylepšiť to, čo bolo v pôvodnej správe. Väčšina návrhov je veľmi konštruktívnych a veľmi dobre sa s nimi pracuje. Pozadie správy je eh, oznámenie komisie, ktoré bolo spomenuté dnes poludnia eh, pánom komisárom Dombrovským, s kým my sme sa snažili e, vypracovať takú jasnú stratégiu, jasné politické signály, politickú koherentnosť a snažili sme sa maximilovať možnosti vytvárania pracovných miest z časti v nových sektoroch, ale takisto išlo aj o to, akým spôsobom zvládame zmeny v niektorých sektoroch, ktoré už e, spôsobujú napríklad e, znečistenie alebo emisiu alebo vysoké miery emisie, takže akým spôsobom e, pristúpime k týmto zmenám a budeme čeliť týmto zmenám. Takže snažím sa nájsť e, slušné slovo, ale sme trochu sklamaní reakciou komisie na otázku, ktorú sme položili dnes ráno ohľadom toho, kam to celé zapadá e, v rámci stratégie komisie v oblasti zamestnanosti. Je tu cesta vpred, A je to taká jasná ambícia. Takže tie, ako som už povedala, pozmeňovacie návrhy sú prevažne pozitívne. Takisto máme stanoviska od výboru pre životné prostredie, ako aj e, ženský výbor. Obidva mali veľmi relevantné, užitočné body, ktoré predložili. Niektorí sa prekrývajú, ale musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom to budeme vedieť zapracovať. Teda niektoré z týchto kľúčových myšlienok e, z pera týchto dvoch výborov. Pracujeme na kompromisoch, hľadáme miesta, kde by sme mohli ich nájsť. Mali sme úvodné zasadnutie, pozreli sme sa na to, slúbila som, že ešte sa budú konať ďalšie, takže to je moja domáca úloha. Myslím, že ide o obehovú ekonomiku, Ide o nasmerovanie a orientáciu ohľadom problematických otázok, pretože tieto dokumenty týkajúce sa obehovej politiky, vytváranie pracovných miest, vytváranie prepojení, je, je to teda úzko prepojené v tejto oblasti. Potom dve, tri oblasti chcem spomenúť, e, v ktorých máme rôzny pohľad a musíme sa tým nejakým spôsobom prepracovať. Odsek 14 je jednou z týchto oblastí, Ide tu o úlohu podnetov, stimulov. Tu sme mali trochu problémy, pokiaľ ide o politiku. A ide tu o záväzné ciele, otázka záväzných cieľov. Takže možno, že sa nám podarí docieliť e, kompromisné riešenie, kde toto nebude výslovne spomenuté, ale potom by sme mohli hlasovať e, o niektorých pozmeňovacích návrhov, napríklad 131 z pera GUE, ktoré obsahujú špecifické odkazy na konkrétne ciele aby sme tam mohli ponechať tie hlavné myšlienky, no a potom uvidíme, čo v tom nájdeme. Druhá oblasť, kde máme trošku iný pohľad, to sa týka odseku 16, ktorý sa týka toho, ako využívať novú smernicu o verejnom obstarávaní. Predovšetkým v súvislosti eh, s ekologickou a sociálnou dimenziou a, a, kam to chceme namieriť. No a možno by ma zaujímalo, pokiaľ ide o kolegov, pozmeňovací návrh 134, tento má taký prieskumnejší charakter a skúma to, či toto je vhodná cesta vpred a na rozdiel od mojej myšlienky, teda ja mám inú predstavu. Potom niektoré body v pozmeňovacom návrhu 145 výbor regionov. Je tu potreba klarifikácie niektorých faktorov smernice o obstarávaní. Odsek 18 a príslušné úvodné ustanovenie F. Takisto je to vec, kde panujú rozdielne názory. Tu sa zameriavame na otázku transferov, transferov smerom k práci, e, teda z oblasti práce v súvislosti s obehovou ekonomikou. A môj pôvodný návrh však hovoril skôr o presune e, zdaňovania smerom e, do oblasti životného prostredia, SND, GUE, tu predložili príslušné pozmeňovacie návrhy. Experti radia, že toto je súčasťou toho, čo vlastne poskytuje stimuly pre investície v konkrétnych sektoroch. Takže takisto je potrebné nájsť cestu, nájsť nejakú spoločnú reč, nejakú dohodu o tomto. Ďalšie oblasti, e, v ktorých sme, sme sa zhodli, to už bude skôr otázka formulácie, to je napríklad otázka rodovej dimenzie, tu sme dostali veľmi jasný signál od ženského výboru, akým spôsobom by sme toto mohli prepojiť. E, pozmeňovací návrh 117, e, kde je jasne uvedené, alebo uviedli sme, že ak sa budú vytvárať nové pracovné miesta alebo zmeny na pracovisku, tak sa chceme pohnúť preč od tej rodovej dimenzie a hlavne by sme chceli premostiť e, e, mzdovú e, priepasť medzi pohľaviami. A takisto tu boli predložené pozmaňovacie návrhy, pokiaľ ide o zručnosti a rozvíjanie zručnosti. To môžeme spojiť s pozmaňovacím návrhom 197 potom 89, 99, 100, to sú pozmeňovacie návrhy z PPE, ktoré nám poskytujú e, veľmi jas, ktoré sa týkajú teraz sektora o zručnostiach. Čiže tu sa snažíme nájsť cestu vpred. Toto je oblasť výrazných možností. Musíme zvládnuť ten prechod, musíme zabezpečiť, aby rozvoj zručností bol zabezpečený a aby boli poskytnuté vhodné stimuly, aby sa poskytlo podnikom, najmä malým a stredným podnikom a mikropodnikom, áno, aj toto niekto navrhol v pozmaňovacom návrhu, aby nám teda mohli e, zabezpečiť možnosť, aby vyčerpali naplno možnosti e, slušných pracovných miest, aby to nebola nejaká úboho zaplatená príležitostná práca, ale Treba zohľadiť aj sociálne aspekty a aspekty životného prostredia, ale veľmi by ma zaujímali komentáre kolegov. No a potom budeme ďalej na tom pracovať v takejto veľmi konštruktívnej atmosfére, ktorú sme mali tu teraz. Ďakujem. E ďakujem. Pani Kluna, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem. Pani predsednička, mm, ďakujem. E, pani Lambert, my sme mali stretnutie tieňových spravodajcov včera. A myslím, že tie pozmeňujúce návrhy e, vylepšia ten pôvodný, to pôvodné oznámenie komisie. Ja by som e, takisto predložila e, pozmeňujúce návrhy okolo celej tej oblasti zručnosti a rýchlejšieho rozvoja, zručnosti získavania kvalifikácie E, potom e, ten systém e, európskej klasifikácie zručnosti a vedomostí a potom ďalšie samozrejme zručnosti environmentálnej povahy a podobne. V tejto oblasti sú určite také ešte prázdne miesta, ktoré by sa dali zaplniť a kde ten systém Eures môže zohrávať eh, svoju rolu. Samozrejme, celé, celá tá otázka eh, malých a stredných podnikov predstavuje, tieto tie predstavujú mm, mm, obrovský potenciál eh, v zelenom hospodárstve, obnoviteľné zdroje hospodár, energii, obehové hospodárstvo a to všetko predstavuje obrovský potenciál pre malé a stredné podniky e, v zelenom hospodárstve. To zohľadníme v našej správe. Takisto zdaň, e, presun od e, zdanenia práce iným smerom je dôležitý Hm, pochopiteľne e, nie, že by to malo znamenať nevyhnutne presun od zdanenia práce na e, environmentálne zdanenie, ale budeme, budeme samozrejme uvažovať tak, aby tá legislatíva bola lepšia. Takže to je ďalšia oblasť, na ktorej budeme pracovať a mm, o ktorej dúfam budeme diskutovať Pani Lambert mala ťažkú úlohu zosúľadiť všetky tie kompromisné návrhy, ale e, my sme ochotní skutočne aktívne spolupracovať a riešiť tieto otázky. E, pán Jan Keller, tieňový spravodajca, máte slovo. Ďakujem. Predlžená správa sa zaoberá tvorbou zelených pracovných miest. Ja tu považujem za kľúčové, že by to nemali byť hociaké pracovné miesta, ale plnohodnotné pracovné miesta. Táto skutočnosť má celý rad aspektov, ale ja budem hovoriť len o niektorých. Poprvé, kladie sa dôraz na sociálny dialog a upozorňuje sa na to, že sociálny dialog v týchto oblastiach často chýba. Ja sa domnievam, že situácia je ešte závažnejšia. Odbory sú naraz hlavným odporcom tvorby zelených pracovných miest. Hovorím to ako človek, ktorý s odbormi dlhé, dlhé roky úzko spolupracuje. Odbory sú veľmi obozretné voči zeleným pracovným miestam ani nie preto, že by boli protiekologické a priori, ale majú skúsenosť, že často, príliš často sa strácajú dobre platené štandardné miesta v ťažobnom priemysle a nové, novo vytvorené pracovné príležitosti, ktoré sú viac ekologické, bývajú horšie zaplatené. A to znamená, že sociálne menej zabezpečujú tých, ktorí ich vykonávajú. A preto treba podľa nich trvať. E, treba podľa, pre, pre, preto treba trvať na tom, aby zelené miesta boli plnohodnotné, potom aj odbory budú zelenejšie. Druhý aspekt, sektor zelených pracovných miest je veľmi často výrazne feminizovaný a Musíme sa snažiť o zrovnoprávnenie žien na trhu práce, kde sú pomerne výrazne znevýhodnené, ale keď sa dožadujeme uplatnenia žien v oblasti zelených pracovných príležitostí, mali by sme pamätať aj na to, že často sa bohužiaľ, často bohužiaľ ide o prácu, ktorá nie je dobre platená. A E, pokiaľ ide o toto zlé, tieto zlé platy, zlé, zlé nedostatočné odmeny, tam sú ženy s mužmi zrovnoprávnené dávno. Tak preto treba sa snažiť o vytváranie dobrých e, zelených pracovných miest. A po tretie, e, prechod od zdanenia práce k zdaneniu škodlivých dopadov na životné prostredie. V tomto kontexte si treba uvedomiť, že ide o daň prohibitívnej povahy ak bude účinná, výnos z nej by sa mal znižovať a treba zamedziť aj tomu, aby e, sa v súvislosti s tým znižil aj prúd prostriedkov, ktoré idú práve na sociálne a zdravotné zabezpečenie pracovníkov v týchto zelených sektoroch, lebo keby mali títo pracovníci len neplhodnotu a, a neistú prácu, tak by hrozilo, že zelené sektory sa skutočne zmenia na sektory pracujúcej chudoby a to si nikto neželá. To by spätne e, iritovalo e, odborárov a znevýhodnilo by to viac ešte ženy. Takže e, tak chcem ešte podporiť komisiu, tak ako to navrhuje Jean Lambert, a snahu stanoviť záväzné ciele. Ide totiž o životne dôležitú oblasť, lebo nemôžeme tvrdiť, že chceme zachrániť planétu, ale že to je vlastne nezáväzný cieľ to potom vyzerá tak, že tie naše skutočné ciele sú niekde úplne inde. Ďakujem. Ďakujem, pán Keller. Niekto sa chce vyjadriť? E, skupina ECR? Nie? E, zo skupiny Guelin Boyle? Abnasikiotis, máte slovo? Ďakujem. Roland Kalistotin, Skiotin Sidrian από την QNGL την Lynn Boylan. Ďakujem. Zastupujem tieňovú spravodajkyňu GUE a chcem povedať nasledovne. Súhlasíme s touto správou a ďakujeme spravodajkyni za dobrú prácu. Myslíme si, že je veľmi dôležité, že označenia o slušných pracovných podmienkach, toto chceme, aby v texte ostalo. A sme toho názoru, že zelené pracovné miesta e, musia byť dobre platené. Sme proti úsiliam, aby slova ako bezpečné a dôstojné pracovné miesta, aby takéto slova boli z textu vypustené. Sme za kompromisný návrh číslo 4, tu je reč o úlohe zamestnanca v prechode k zelenej ekonomike. Sme toho názoru, že zamestnávateľ a odborové organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri prechode, pri tomto prechode a ten prechod sa musí diať z dola nahor. Čiže z úrovne zamestnanca smerom hore do tých vyšších pozícií. No a odborové organizácie sa musia podielať na všetkých týchto úrovniach. Čo sa týka ekologickej dane, tu sme trochu znepokojení, predovšetkým čo sa týka návrhu komisie. Napriek tomu nie sme proti tomu princípu, aby znečisťovateľi, aby teda naďalej platil princíp e, plat, znečisťovateľ platí. tieto tzv. ekologické dane nie sú na ťarchu tých veľkých znečisťovateľov, ale sú namierané predovšetkým proti menšie a nižšie vrstvy spoločnosti, pretože e, majú vlastne spätnú účinnosť. Čo sa týka smernice o obstarávaní a vo všeobecnosti verejného obstarávania, tu sme toho názoru, že verejné zmluvy by mali okrem iného zohľadňovať aj sociálne kritériá. A to je bodka na i a to by mohlo prispieť k tomu, aby sme docielili sociálnu spravodlivosť aj v oblasti životného prostredia a to v súvislosti s verejným obstarávaním. A na záver ešte, pani Lambert, gratulujem vám a ďakujem vám za tvrdú prácu, ktorú ste odviedli. Ďakujem. EFTD, Shadow. Ďakujem Laura Agia, EFTD, vás pravdajkynia. Ďakujem pani predsednička. Treba povedať, že sa absolútne zhodujeme e, s kompromisným návrhom kolegyne e, Jean Lambert. Je tu celý rád e, vecí, ktoré sú v tých kompromisoch, ktoré aj pre nás sú veľmi dôležité. My oceňujeme aj e, dodatok e, a ten pozmenujúci návrh, náš, to, to, že sa zohľadnil náš pozmenujúci návrh, ktorý sa týka nových projektov, nových technológií, nových patentov, v tejto zelenej e, výrobe. Táto spolupráca, ktorá by mala byť prierezovej povahy so zelenými podnikmi, vytvára pracovné miesta. A tieto pracovné miesta e, poskytujú nielen kvalitu, ale aj e, sú ohľaduplné k životnému prostrediu a to je potrebné. Pretože tam, kde nie je zabezpečená udržateľnosť a ochrana životného prostredia. Môžeme vytvoriť, koľko chceme pracovných miest, ale dnes skôr či neskôr budeme musieť mm, za to zaplatiť akúsi daň, lebo e, nám to jednoducho planéta zráta. E, takže my skutočne súhlasíme s kolegyňou. Prvé stretnutie tieňových spravodajcov predvčerom bolo veľmi pozitívne Možno e, sú tu určité pochybnosti o presune toho zdanenia z práce na e, ekologické zaťažujúcu výrobu. Musíme samozrejme e, nastoliť politiku, ktorá je efektívna. V nadväznosti na to, čo som už povedala, treba skutočne rozvinúť zelené hospodárstvo, ktoré v určitom zmysle zabráni aj e, ekologickým škodám, ktoré by mohli byť veľmi závažné. Treba teda zabrániť e, napríklad nadmernej výstavbe a podobne. To spôsobuje škody na životnom prostredí. A s tým súvisí aj e, rekvalifikácia pracovníkov a určité zmeny v štruktúre podnikov, e, v revitalizácii e, pôdy, e, ktorá bola pokrytá predtým priemyselnou výrobou. Z toho všetkého samozrejme vyplynie ďalší pozitívny efekt tvorby nových pracovných miest Takže existuje ešte schopnosť vytvárať nové pracovné e, miesta a zachovať tie, ktoré existujú. E, je tu aj dôraz na rodovú rovnosť, na platovej úrovni, e, zabezpečenie práv zamestnancov spoločne so sociálnymi partnermi a odbormi. Toto je samozrejme taký komplex opatrení, ktoré treba v každom prípade podporiť. Ďakujem. Ďakujem vám spravodajkyni a všetkým e, tieňovým spravodajcom. 16. júna budeme hlasovať vo výbore a v septembri sa bude hlasovať e, v pléne Teraz bod 20 nášho programu. E, spoločnosti s, ručený, s ručením obmedzeným a s jediným spoločníkom. 245 e, pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu e, smernice, ktorá sa zaberá vytváraním takýchto spoločností, bolo predložených. Máme správu Júri a takisto E, e, požiadavku e, výboru pre zamestnanosť uplatniť článok 54, ktorý, ktorá však bola konferenciou e, odmietnutá. Ďakujem pekne, myslím, že budem môcť byť stručná. V minulosti, respektíve minulý týždeň, sa odohralo stretnutie s tieňovými správodajcami, aby sme sa poradili, ako naložíme s pozmaňovacími návrhmi, ktoré z väčšiny sa uberali tým istým smerom. My sme sa dohodli a skonštatovali sme, že panuje väčšinová podpora na odmietnutie kompromisného návrhu. Preto sme povedali, že nemusíme pracovať na kompromisoch, pretože je jasné zacielenie a ja si myslím, že to je aj dobrý signál na to, že komisia by mala predložiť nový návrh v ktorom by rôzne pochybnosti jednotlivých politických skupín boli zohľadnené. Toto je signál, ktorý momentálne vysiela tento výbor. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem. Je tu spravodajkyňa EPP? Uh, pán Kazem tu nie je, ja ho zastúpim. EPP vždy e, podporovalo e, malé a stredné podniky a navrhovaná legislatíva má uľahčiť cezhraničnú činnosť a aktivity týchto malých a stredných podnikov. Je tu však niekoľko otázok. E, e, ide hlavne o to, aby táto, tieto zákony e, neumožňovali vytváranie e, schránkových spoločností napríklad. Takže e, to je jedna vec. Treba e, zároveň e, definovať určité zábezpeky v tomto smere a takisto treba rešpektovať princíp subsidiarity a mm, v opačnom prípade sme ochotní podporiť aj zamietnutie takéto legislatívy, ako hovorí náš spravodajca. Ďakujem. Pán Krasnodemský. Budem teraz pre zmenu hovoriť po nemecky, ak dovolíte. Chcel som povedať, že v zásade e, táto myšlienka je dobrá a my sme to podporili, samotný tento cieľ. Čiže cieľ zjednodušenia, aby to najmä v cezhraničnom zmysle bolo jednoduchšie, najmä pre malé stredné podniky by to bolo dôležité, ale bohužiaľ žiaľ je to tak, že nie všetky obavy zdieľa, mnohé však áno mnohé poľské podniky, ktorých som sa pýtal v mojom regióne, čo sa týka e, sídla, prevádzkarne a sídla registrácie, tak nebudeme určite nešťastní, ak poviete, že to zamietate. Možno sa len zdržíme hlasovania, ale dobre. Určite môžeme vypracovať aj lepší projekt. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Je tu niekto za Alde? Nie. A niekto za GUE? Takisto nie. Takže zelený teraz, nie? Vy sa do toho nezapájate. No tak potom Požiadam komisiu. Pani... Hm, zabudla som na niečo? Pani Laura Agia. Veľmi stručne hovorím e, v mene kolegyne Begin, ktorá má úplne tie isté pochybnosti. Ona si pripravila vyjadrenie, povedzme v podstate to isté, čo som povedala ja takže sa nevzdialujeme od seba v názoroch. Ako povedala kolega v mene Davida Kaza, tá pochybnosť je v tom, že by sa takto mohli podporiť skutočne protiprávne a netransparentné mechanizmy a my teda mm, žiadame, aby to bolo odmietnuté. Ďakujem. Thank you. Are there anyone who wants... Ďakujem pekne. Chcel by ešte niekto sa vyjadriť za komisiu. Prosím, máte slovo. Ďakujem pani predsednička. Ja si myslím, že by sme si mm, mali zaznačiť e, veľmi jasnú pozíciu výboru len toľko. Áno, hovorí pani predsedníčka, áno, my si vypo- zlepšujeme, potom e, následne e, v kulároch nejaké e, informácie o tom, ako vlastne prebehol rokovanie vo výbore 23. júna posúdenie pozmeňovacích návrhov 15. septembra schválenie vo výbore Júri. Ja si myslím, že týmto pádom sme sa dopracovali až na záver nášho dnešného rokovania. 15. a 16. júna budeme rokovať opäť v Bruseli. Ďakujem vám všetkým za zaujímavé diskusie a správy. Prajem vám príjemný víkend. Ďakujem.